komisie k situácii únie a um, opäť e, som rád, že e, môžem privítať komisára Junckera k každoročnému prejavu o stave únie na plenárnom zasadnutí. E, toto je moment, ktorý minulý rok bol referenčný bod k politike EÚ a je to moment preto, aby sme si rozmysleli prácu predchádzajúceho roku, ale aby sme si tiež premysleli budúce smerovanie a zásadné um, prvky budúcej politiky a um, toto prejav je preto podstatný um, prvok o stave únie a preto vás vítam, pán predseda komisie, že to dnes prednesiete a vy ste povedali, uh, pán komisár, že to uh, vidíte ako uh, produkt demokratickej vlády, no e, aj keď nie ste produktom, e, táto formácia bola trefná, pretože spolu s Európskym parlamentom ste v roku 2014 e, vrátili späť o kúsok viac parlamentnej demokracie do našeho spoločenstva. To bol úspech a ja myslím, že obe inštitúcie musia ísť spoločne týmto smerom ďalej prostredníctvom obrovskej mediálnej pozornosti, ktorú zažívame dnes e, ráno e, v parlamente, e, vidíme, že prijav k stave únie od predsedu komisie je osobitná udalosť v celoročnej práci parlamentu a máme predsa historické výzvy čo sa týka vývoja e nášho kontinentu a Európskej únie. E, pán predseda Juncker, e, dva dní pred summitom 27 hlav štátov a vlád v Bratislave teraz máme možnosť ako Európsky parlament spolu s komisiou ukázať odhodlanosť a dať istotu Európe, ktorú ju teraz potrebuje. Viem, že ste s kolegami posledný týždeň tvrdo pracovali na tomto prejave, my sa na ňo tešíme a Dávam slovo um, predsedovi Európskej komisie o stave únie. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, pán predseda rady, vážení kolegovia, pred rokom v septembri 2015 som eh, v prejave k eh, stave Európskej únie povedal, že eh, táto situácia stavu únie ešte má rezervy a nemáme dosť Európy a nemám dosť únie. A rok neskôr platí toto hodnotenie napriek dosiahnutým pokrokom ešte stále. Európska únia teraz nie je v špičkovej forme Mnoho sa nezlepšilo. Niektoré, niektorí e, tvrdia, že e, máme existenčnú krízu e, Európskej únie. Počet oblastí, v ktorých spontánne alebo nespontánne toto zistujeme, je príliš veľký a počet e, oblastí, kde solidárne spolupracujeme, je príliš nízky a e, často sa e, výlučné národné záujmy dávajú do popredia. Aby sme to nepochopili zle, európska integráciu nemôžeme robiť na úkor národov a to nie je, palica nie je nástrojom e, európskej jednoty. Európa e, nemôže e, byť jednotná integračná magma, ale Európa žije zo svojej rôznorodosti. Komisia si nemyslí, aj keď sa je to často podsúva, že chce nahradiť národné štáty. My nie sme žiadni nihilisti, ani nie sme ničitelia a my sme konštruktori, stavitelia, ktorí chcú, aby bola lepšia Európa. Európa sa nenachádza e, na ceste k zošťatňovaniu. Európa nikdy nebude jednotný štát, ani nesmie byť, e, ale príliš e, skor často nastávajú pukliny a trhliny a príliš eh, často eh, nastáva eh, pohodlná fragmentácia tam, kde by sme potrebovali mm, silnejšiu úniu a toto dáva priestor populizmu. Populizmus nerieši žiadne problémy, práve naopak. Populizmus spôsobuje problémy a proti tomu sa musíme brániť. A opäť je čas, aby e, sme e, urobili inventúru situácie. E, nezamestnanosť v Európe je stále príliš vysoká, hoci od roku 2013 do teraz bolo vytvorených 8 miliónov nových pracovných miest a zamestnanosť sa stále zvyšuje. Ale sociálna nespravodlivosť ostáva e, realitou a preto musíme rýchlo e, použiť e, a pracovať na európskych základných pilieroch sociálnych práv a to budeme robiť s energiou aj nadšením. Európa nie je dostatočne sociálna, to musíme zmeniť. Die Schuldenstände stav zadlženosti Európskej únie aj je naďalej príliš vysoký, hoci úroveň rozchodku e, z priemeru 6,2% 2009 e, klesla na 1,9%. Pakt stability ukazuje, že účinný No, nesmie sa z neho stať e, pakt flexibility, ale e, musí Ehm, byť e, použitý s inteligentnou prúznosťou, aby rast nebol e, zastavený ani zabrzený. Čo sa týka e, inventúry, k tomu patrí aj pohľad na tých, ktorí nás pozorujú z ďaleka, naši priatelia a partneri na celom svete, ktorí všetci ľutujú Brexit a s obavami sa pýtajú, či britské rozhodnutie je začiatok e, procesu rozpúšťania Európskej únie. E, to hovorím e, dnes, že my to rešpektujeme, zároveň aj ľutujeme to britské rozhodnutie, ale Európska únia vo svojom stave nie je ohrozená. Wir wären froh, boli by sme e, radi, e, keby e, sme čo najrychlejšie doriešili rokovania o výstupe Británie, aby sme mohli zastaviť tie každodenné neistoty. A aby sme naše vzťahy s Veľkou Britániou, ktoré musí ostať priateľské, mohli na novo nastaviť k tomuto e, novému nastaveniu patrí, že e, tí, ktorí môžu mať neobmedzený prístup na vnútorný trh a e, ktorí sa budú aj zaviazaní k voľnému pohybu osôb. Chcem povedať, že nebude voľný pohyb, voľný prístup na jednotný trh len tak bezpodmienečne. Naši partneri e, sa e, nás často e, pýtajú otázky, kde Európska únia či je schopná uzatvárať dohody o obchode so zvyškom sveta. My sme najväčší trh na svete a so 140 štátmi na svete sme uzavreli dohody o voľnom obchode. Nie som slepý a fanatický zastanca voľného obchodu, No som za to, aby e, sme e, e, v zamestnanosť v rámci vyjednávania voľného obchode nestratili zo zreteľa. Obchod znamená viac práce a viac pracovných miest. 30 e, miliónov pracovných miest e, závisí od e, vývozu a jeden zo siedmých pracovných miest, pracovných miest závisí od um, našho vývozu do iných častí sveta. O 1 miliardu viac um, vývozu v objeme obchodu um, by um, pridalo ďalších 14 tisíc pracovných miest v Európe a preto, a hlavne preto, uh, sa zasadzujem o e, uzavretie dohody o voľnom obchode s Kanadou. To je najlepšia, najpokrokovejšia dohoda o voľnom obchode, ktorú sme kedy uzatvorili. Die Garantien, die wir brauchen. Záruky, ktoré potrebujeme, e, môžu byť e, upresnené v jednotlivých ratifikačných procesoch v parlamente, ale po vyjednávaniach s parlamentom. E, tam nesmieme podaviť e, naši partnery v svete, teraz v USA, v Číne, ale aj v Indii a v Japonsku nám ukazujú zrkadlo klimatickej ochrany a e, Paríska dohoda o ochrane klímy, ktorá je eh, globálna a záväzná, by bez Európskej únie nebola dosiahnutá. My sme boli priekopníci, my sme mm, to mm, presadzovali a niektorých eh, sme eh, vyzývali na plné ústa k vyjednávaniu a teraz Američania aj Číňania to ratifikujú. A kde sme my? My stále sa zráhame a len um, pár e, štátov EU to urobili a e, my e, sa zdráhame spoločne ratifikovať Parížskú dohodu o ochrane klímy. Každé oneskorenie ratifikácie nás zosmiešňuje a nám podkopáva medzinárodnú dôveryhodnosť naši partneri v zahraničí a milióny Európanov na vlastnom kontinente ničia naše e, procesy rozhodovania. My nie sme Spojené štáty Európy. Prejav, ktorý e, tu prednášam, e, sa nedá porovnať s prejavom amerického prezidenta o stave USA Únia je rôznorodejšia, preto pre mnohých je mm, nepochopiteľná, ale mm, tie zlé dejiny Európy to tak chceli, že mm, sa z nás stalo to, čo sa z nás stalo, ale toto nie je dôvod, prečo by sme tie e, veci chceli ešte viac komplikovať a urobiť menej zrozumiteľnejšie, ako sú. E, my v Európskom e, parlamente e, máme e, k tomu odvahu, no angažované prejavy pre Európu musia odznieť vo všetkých národných parlamentoch. In Brüssel laut ja sagen. Ja to vítam, ale keby e, sme sa teraz tvárili, že sme neboli pri tom e, spoločnom príjmaní rozhodnutí, e, to by bol opak spoločnej súdržnosti. Občania v Európe už nemôžu byť vedení za nos, vodený za nos. Musíme sa im pozrieť do očí a niektorí v Európe EPP považujú za e, trapné e, tie spory medzi inštitúciami a e, nerozumejú e, tým groteskným sporom e, medzi e, členskými štátmi a inštitúciami. Ľudia e, čakajú od Európy e, hmatateľné výsledky a e, naplnenie e, právnych lehôd. Pán predseda, vážení kolegovia. Preto navrhujem pozitívnu agendu, tak aby sme naplnili európske aktivity na nadchádzajúcich 12 mesiacov, pretože si myslím, že nadchádzajúcich 12 mesiacov bude rozhodujúcich, ak chceme zjednotiť našu úniu, a chceme prekonať tie rozpory, rozdiely medzi východom a západom, ktoré sa otvorili v nedávnych mesiacoch. A chceme takéto niečo preukázať a chceme ukázať, že vieme konať rýchle a rozhodne v tých veciach, ktoré skutočne sú podstatné a chceme ukázať svetu, že Európa je stále silou, ktorá je schopná spoločne konať. Musíme sa pustiť do práce. Zaslal som list takýmto posolstvom predsedovi Šulcovi a premiérovi Ficovi nedávno. Nadchádzajúcich 12 mesiacov bude podstatných z pohľadu naplnenia lepšej únie a Európy, ktorá bude ochraňovať a zachovávať európsky spôsob života, ktorá vybaví právomocami našich občanov, a ktorá bude obhajovať ich práva a Európa, ktorá bude preberať na seba zodpovednosť. Som presvedčený, že európsky spôsob života je vec, ktorú stojí za to zachovať. Mám dojem, že mnohí zabudli na to, čo znamená byť Európanom. Čo to znamená? Byť súčasťou takejto Európskej únie. Únie Európanov. Pripomenúci, prečo si európske národy vôbec zvolili spoluprácu vzájomnú. A pripomenúci, prečo sa rozhodli pre solidaritu. A takisto tak spravili potom následne v roku 2004 e, v maji, keď pristupovalo aj Polsko, pretože to bolo rozhodnutie, ktoré prijalo Polsko ako veľký národ. To remember why the European flag waved. pripomenúť si, prečo e, teda táto vlajka Európy bola vyvesená či v Portugalsku, či, či kde pripomínala e, našu solidaritu, našu slobodu. Pripomenúť si, že Európa je tým hnacím motorom, ktorý môže zabezpečiť zjednotenie, ďalšie zjednotenie aj na Cypre. Hovoril som o tom s dvoma lídrami týchto dvoch častí Cypru a jasne sme sa dohodli, že toto treba spraviť. Nadovšetko Európa znamená mier. Nie je náhodou, že najdlhšie mierové obdobie v zaznamenanej histórii Európy zastalo, e, začalo so založením európskych spoločenstiev. 70 rokov trvalého mieru v Európe, vo svete, kde bolo 40 aktívnych ozbrojených konfliktov, ktoré si vyžiadali životy 200 tisíc ľudí rok čo rok. Samozrejme, stále pretrvávajú rozdiely medzi nami. Niekedy bojujeme, sporíme sa, ale bojujeme rečami a snažíme sa riešiť naše konflikty za stolom a nie v zákopoch. Integrálna súčasť nášho európskeho spôsobu života sa odvíja aj okolo našich hodnot. Hodnot slobody, demokracie, právneho štátu. My, Európania, nikdy nemôžeme nikdy akceptovať to, že polskí zamestnanci budú e, nejakým spôsobom e, ohrozovaní alebo budú dokonca bytí na uliciach v My, Európania, sme rázne proti trestu smrti a takisto ako Európania veríme v nezávislú nezávislý a účinný systém justície. Taký systém e, súdnictva a justície, ktorý podporuje ekonomický rast a ktorý zabezpečí ochranu ľudských práv. Preto Európa podporuje a obhajuje právny štát všade po Európe. Byť Európanom znamená mať právo na ochranu vlastných súkromných údajov, tým, že bude zabezpečená silná legislatíva, pretože si nežiadajú Európania, aby boli zaznamenávané každé ich kroky, aby každý kliknutie na internete bolo nejakými spoločnosťami tiež uchovávané. Preto komisia a rada pristúpila tohto roku k prijatiu spoločného systému ochrany osobných a súkromných údajov, lebo v Európe súkromie je dôležité. Byť Európanom zároveň aj znamená vytvorenie rovnakých pravidiel hry. To znamená, že zamestnanci by mali dostávať rovnakú plácu za rovnakú prácu na tom istom mieste, keď vykonávajú na rovnakom mieste. A z tohto dôvodu komisia je za týmto návrhom, ktorý sa týka vyselenia zamestnancov. Vnútorný trh nie je miestom, kde je možné zneužívať zamestnancov alebo ich vystavovať nižším e, štandardom sociálnej ochrany ako inde. Európa nie je divokým západom, ale je to e, trhové hospodárstvo, sociálne trhové hospodárstvo bez sociálneho dumpingu. rovnaké pravidlá hry, férové pravidlá hry, to znamená, že v Európe sú spotrebitelia chránení pred kartelmi a pred zneužívaním zo strany e, mocných spoločností a že každá spoločnosť bez ohľadu na to, aká je veľká, musí platiť dane tam, kde zaznamenáva zisky, tam, kde tie zisky generuje. I was promising you that my commission... Ja som sluboval, že moja komisia bude bojovať proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo daňovým únikom a mnohí z vás ste mi neverili. Ale to robíme. My toto naplňame. Táto komisia naplňa svoje deklarácie, pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom. Being European. Byť Európanom zároveň znamená aj postaviť sa za naše oceliarstvo. Už máme 37 eh, opatrení antidumpingových a na to, aby sme ochránili naše oceliarstvo pred eh, nekalou súťažou. Ale musíme urobiť viac, pretože nadmerná produkcia v niektorých častiach sveta E, spôsobuje to, že európsky podnikatelia sa dostávajú mimo podnikania a že mnoho zamestnancov v tomto sektore prichádza o prácu. Preto som dvakrát tohto roku vycestoval do Číny, aby som riešil otázku nadmernej produkcie, nadmernej kapacity a komisia v dôsledku navrhla zmeny, ktoré sa týkajú cla. A vyzývame všetkých e, všetky krajiny, všetkých poslancov, aby sa pripojili k tomuto, aby posilnili nástroje na ochranu obchodu. Nemali by sme byť naivnými účastníkmi obchodu, ale mali by sme sa snažiť čo najkategorickejšie zareagovať na dumping, tak ako to robia aj Spojené štáty americké. Silná súčasť európskeho spôsobu života, ktorú chcem zachovať, je aj náš polnospodársky sektor. Komisia vždy bude hájiť našich polnospodárov osobitne keď prechádzajú ťažkými obdobiami, tak ako je to dnes. Minulý rok s odvetvie liekárenstva utrpelo následne po zákaze, ktorý uviedlo Rusko. Preto komisia mobilizovala miliardu eur na podporu e, mliečným farmárom, polnospodárom, tak, aby im pomohli späť na nohy, pretože ja nebudem akceptovať e, to, že mlieko bude lacnejšie ako voda. Byť Európanom pre väčšinu z nás znamená aj euro. Počas globálnej finančnej krízy euro zostávalo silné a ochránilo nás pred ešte horšou nestabilitou. Euro je e, s najväčšou svetovou menou a prináša obrovské, často neviditeľné ekonomické výhody. Krajiny eurozóny ušetrili 50 miliárd tohto roku v úrokových platbách vďaka monetárnej politike Európskej centrálnej banky. 50 miliárd navyše, ktoré vlády môžu a mali by investovať do hospodárstva, 50 miliárd, ktoré je možné využiť na znižovanie zadlženia. A mimochodom, správa piatich predsedov, predsedov o prehlbení eurozóny popisuje ambíciu, ku ktorej sa komisia stále hlási. I wish Želal by som si, aby všetky tieto veci boli nám pripomínané častejšie všade v rámci Európy, kde volení politici vystupujú. Európska únia by nemala len zachovávať náš európsky spôsob života, ale mala by dať právomoci a možnosti na jeho žitie tým, ktorí ho chcú žiť. Potrebujeme pracovať na Európe, ktorá dá takéto právomoci našim občanom a našemu hospodárstvu, ktoré v dnešku sa už stávajú digitálnymi. Digitálne technológie a digitálne komunikácie sa dostávajú do každého aspektu, každého, každej časti života. Jediné, čo si vyžadujú, je prístup k vysokorýchlostnému internetu. Musíme byť prepojení. Potrebuje to naše hospodárstvo, potrebujú to naša ekonomika, potrebujú to naši ľudia. A musíme tejto chvíli investovať do takejto prepojiteľnosti. Preto dnes komisia navrhuje reformu európskeho trhu s telekomunikáciami. Chceme vytvoriť nový právny rámec, ktorý bude prilákávať a zabezpečovať investície do konektivity. Firmy by mali mať možnosť naplánovať si svoje investície v Európe na obdobie nadchádzajúcich 20 rokov, pretože ak Európania budú investovať do nových sietí a služieb, tak je to aspoň 1,3 milióna nových pracovných miest vytvorených počas nadchádzajúceho desaťročia. ročia a táto prepojiteľnosť alebo konektivita by mala byť na prospech všetkým. Preto komisia dnes e, navrhuje e, plné spustenie 5G sieti po celej Európskej únii do konca roka 2025. Toto má potenciál vytvoriť ďalšie 2 milióny pracovných miest v Európskej únie. Všetci, ktorí majú výhodu z takejto prepojenosti, konektivity, to znamená, že bez ohľadu na to, kde žijete alebo koľko zarábate, by ste mali mať možnosť takejto prepojenosti. Preto navrhujeme, aby každé mesto, každá obec eh, v Európe bola vybavená eh, bezplatným prístupom k, k takejto sieti. Keď sa svet stáva digitálnym, takisto musíme dať priestor a právomoci našim, našim tvorcom a musíme ochraňovať ich prácu. Umelci a tvorcie, tvorcovia sú takými našimi hlavnými, hlavnou pýchou a musia dostávať e, zaplatené za svoju prácu. Či už e, robia veci zo svojich e, obývačiek, či to robia offline, online, či ich výsledky práce sú zverejňované nejakou kopírkou, alebo či sú uvedené v rámci hyperlinku na webe. Je také, také prerobenie tých pravidel, ktoré sa týkajú ochrany autorských práv. Zlepšenie situácie hospodárstva znamená aj investovať nielen do prepojiteľnosti, ale aj do tvorby pracovných miest. Investičný plán pre Európu v výške 315 miliárd, ktorý sme tu odsúhlasili, už získal 116 miliard vo forme investícií v rámci prvého roku fungovania. Viac ako 200 tisíc malých firiem a startupov po celej Európe získalo úvery vďaka Európskemu fondu pre strategické investície, ktorý sme navrhli. A teraz pôjdeme ešte ďalej. Dnes navrhujeme zdvojnásobiť, pre, zdvojnásobiť to trvanie fondu a takisto zdvojnásobiť ich e, tú finančnú kapacitu. S vašou podporou zabezpečíme, že Európsky investičný fond poskytne celkový objem aspoň 500 miliárd pol trilióna investícií do roku 2020. A pôjdeme ešte aj nad rámec tohto, aby sme sa dostali k 630 miliardám do roku 2022. Samozrejme, s príspevkami členských štátov sa tam dokážeme dostať dokonca rýchlejšie. Popri tomto úsilí prilákať súkromné investície musíme vytvoriť aj to správne prostredie na investície. Európske banky sú vo veľa lepšej forme situácie, ako bolo pred dvoma rokmi, vďaka nášmu spoločnému európskemu úsiliu. Európa potrebuje svoje banky, ale hospodárstvo, ktoré takmer úplne závisí od eh, bankového úverovania, je zlá pre finančnú stabilitu. Je to takisto zlé pre podnikanie, ako sme sa mohli dozvedieť počas finančnej krízy. Preto je teraz naliehavé, aby sme zrýchlili naše úsilie a prácu, pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov. Komisia predkladá konkrétnu cestovnú mapu e, dnes e, na stôl pre vás v tejto veci. Únia kapitálových trhov výrazne zvýši odolnosť nášho finančného systému, poskytne spoločnostiam ľahší a diverzifikovanejší prístup k financiám. Predstavte si, že máte startup, a banka, vaša banka vám odmieta poskytnúť úver. V tejto chvíli máte veľmi obmedzené možnosti. Únia kapitálových trhov poskytne alternatívu. Podstatné vitálne zdroje financovania, ktoré pomôžu startupom naštartovať vlastne svoje podnika- podnikanie. Takisto podnikateľskí anieli, rizikový kapitál a trhové financovanie. Spomeniem len jeden príklad. Náš návrh, ktorý sa týka sekuritizácie, sa dostal na stôl spolu zákonodarcov takmer pred rokom Eh, má potenciál uvoľniť až 100 eh, miliard eh, eur dodatočných financií pre európske podniky a firmy. Takže vyzývam k urýchleniu jeho schválenia. Náš investičný plán fungoval lepšie ako kdokoľvek predpokladal v rámci Európy a teraz ho dáme do globálneho kontextu. Posunieme ho do, na globálnu úroveň. Dnes spúšťame ambiciózny investičný plán pre Afriku a pre susedstvo, ktorý má potenciál získať 44 miliárd vo forme investícií a je možné navýšiť túto sumu až na 88 miliárd, ak členské štáty prispejú. Toto napomôže e, našim snahám v rámci rozvoje pomoci a pomôže riešiť aj jednu z tých e, hlavných príčin migrácie pričom hospodársky rast v týchto rozvíjacích sa krajinách je na najnižších úrovniach do roku 2003, tak toto sa javí byť ako podstatným krokom. Nový Ináč by, keby sa nerazil tento plán, tak by títo ľudia boli tlačení do toho, aby sa vydávali na nebezpečné cesty v snahe nájsť lepší život. As much as we invest. Bez ohľadu na to, koľko investujeme do zlepšenia podmienok v zahraničí, potrebujeme investovať aj v rámci reakcie na humanitárne krízy doma. A viac ako čokoľvek iné musíme investovať do našich mladých ľudí. Ja nemôžem aj nebudem akceptovať to, že Európa je a zostáva kontinentom nezamestnanosti mladých. Ja nemôžem aj nebudem akceptovať, že Ja nebudem akceptovať, že tzv. generácia Y môže byť tou prvou generáciou za 70 rokov, ktorá bude chudobnejšia ako ich rodičia. Sam, ktorá leží hlavne na pleciach národných vlád. Ale Európska únia môže podporiť takéto úsilie. Robíme tak formou Európskej záruky pre mladých, alebo mládež, ktorá bola spustená pred tromi rokmi. Komisia posilnila účinnosť a zrýchlila naplňanie tých prísľubov v rámci záruk pre mladých, pre mládež. Viac ako 9 miliónov mladých už e, mali možnosť sa zamestnať alebo ísť na nejakú stáž alebo na nejaké učňovské, učňovskú formu výučby. A budeme ďalej pokračovať v takejto záruke pre mladých, e, hlavne pokiaľ ide o možnosti učňovského učňovskej výučby, hlavne pokiaľ ide o zlepšovanie tých zručností, ktorými disponujú Európania v mladom veku. Európska únia ďalej môže vytvárať nové príležitosti pre mladých ľudí. Je veľa mladých, e, sociálne orientovaných ľudí v Európe, ktorí sú ochotní zmysluplne prispieť k fungovaniu spoločnosti a pomôcť ukázať solidaritu. Slovo solidarita sa objavuje 16 krát v zmluvách Náš európsky rozpočet je živým dôkazom finančnej solidarity. Euro je vyjadrením solidarity a naša rozvojová politika je silným vonkajším znakom solidarity. A pokiaľ ide o zvládanie utečeneckej krízy, začíname vidieť solidaritu. Som presvedčený, že je potrebné, potrebné oveľa viac solidarity. Ale takisto viem, že solidarita musí byť dobrovoľná musí vychádzať zo srdca, nie je možné si ju vynútiť, nie je možné ju nadiktovať. Nalieha preto na slovenské predsedníctvo, aby riešilo tie rozdiely a e, divergencie medzi tými, ktorí sa zdráhajú integrovať utečencov do svojich spoločností a medzi tými, ktorí sú presvedčení, tak ako som aj ja, že spravodlivý podiel v rámci presídlenia a tej redistribúcie je podstatné. Je podstatný. Žiadam o silné a okamžité kroky tak zo strany Grécka ako Európskej únie smerom k ochrane to, toho, čo nazývame les enfants non accompagnés, čiže ne, mladých bez prievodu. Bez ochrany takýchto detí Európska únia zráza svoje historické hodnoty. V tom istom duchu dnes komisia navrhuje vytvoriť Európske európske služby pre solidaritu. Mladí ľudia po celej EÚ budú môcť poskytnúť e, svoju pomoc tam, kde je najviac potrebná, reagovať na situácie krízy, tak ako je utečenská kríza alebo nedávne zemetrasenia v Taliansku Chcem, aby e, táto európska solidarita narastla a je financovania čo najskôr, aby sme do roku 2020 e, videli prvých e, Európanov 100 tisíc, ako sa to zúčastní. Keď sa dobrovoľne pridajú k Európskym zborom Solidarity, títo mladí ľudia budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a nielen dostať prácu, ale aj získať hodnotné ľudské skúsenosti. Pán predseda, dámy a páni, pán predseda rady, Európa, ktorá chráni, sa zároveň aj bráni e, na svojom území aj mimo svojho územia. Musíme sa predovšetkým brániť, a to je prioritou, absolútnou prioritou proti terorizmu. Od roku 2004 Európa zaznamenala viac ako 30 teroristických útokov 14 minulý rok alebo v priebehu tohto roka. Via, my sme solidárni v smutku, ale musíme zostať stále spojetí. E, vzhľadom na to, čo sa stalo, my musíme zostať verní sebe, našim hodnotám, našej demokratickej, pluralitnej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti. Musíme ukázať teroristom, že nemajú žiadnu šancu e, zautočiť na naše hodnoty. A táto tolerancia e, nemôže sa presadzovať na úkor našej bezpečnosti a práve preto komisia od prvého dňa e, dala prioritu bezpečnosti. E, my sme zaradili terorizmus na zoznam trestných členov, bojujeme proti navrátilcom z krajín, skontrolujeme používanie strelných zbraní, financovanie terorizmu, používanie e, internetu, najmä tých obsahov, ktoré môžu viesť k terorizmu, radikalizácii, to je naša priorita. Ale ešte treba veľa vecí urobiť. Musíme vedieť, akí jedinci prechádzajú našimi hranicami. A práve preto Budeme brániť naše hranice s pomocou novej európskej pohraničnej agentúry a agentúry e, pobrežnej stráže. E, už máme okolo 600 zamestnancov v Grécku umiestnených, na hraniciach z Turecku a 100 v Bulharsku. V súčasnosti európske inštitúcie a členské štáty musia veľmi úzko spolupracovať, aby mohli rýchlo prispieť k vytvoreniu novej agentúry. Ja si želám nasadenie od mesiaca októbra minimálne 200 nových pohraničníkov a 50 dodatočných vozidiel na vonkajšej hranici v Bulharsku. My takisto musíme brániť naše hranice prostredníctvom striktnej kontroly všetkých, ktorí nimi prechádzajú a musíme prijať do konca roka k tomu príslušné opatrenia. Vždy, keď niekto vstúpi do Európskej únie alebo opustí jej územie, e, treba zaznamenať údaje, miesto a dôvod, e, pre ktorý e, prišiel a kvôli ktorému sa e, premiestňuje. E, do novembra navrhujeme Európsky systém cestovných informácií, to znamená automatizovaný systém, ktorého cieľom bude určiť, komu bude povolené cestovať do Európy. Takýmto spôsobom budeme vedieť, kto cestuje do Európy skôr, ako tento človek do Európy vôbec príde. Hraniť pohraničná bezpečnosť znamená rovnako aj to, že je potrebné dať prioritu výmene informácií, a spravodajských informácií. E, máme na to Europol, ktorý treba posilniť. Je to naša e, agentúra, ktorá podporuje e, národné represívne služby a treba im dať dodatočné zdroje. A opäť musíme sa vyzbrojiť takými prostriedkami, ktoré potrebujeme. Európa sa chráni, aby bránila svoje záujmy aj mimo svojich hraníc E, treba povedať, že je to čoraz väčšia výzva a Európa sa stáva v tomto čoraz väčšom svete čoraz menšom e, Demograficky aj ekonomicky. Ak si chceme zachovať svoj vplyv v okamihu, keď je zjavné, kým sme a musíme sa snažiť o to, aby sme boli a zostali neprehliadnutelní. E, Európa je jemnou mocnosťou, ale to nestačí. E, nestačí to, pretože naši komplikovaní susedia sa stávajú čoraz nebezpečnejší. Pozrime sa na e, konflikt v Sýrii. Jeho dôsledky pre Európu sú bezprostredné. A kde je Únia? Kde sú členské štáty pri rokovaní e, za účelom vyriešenia tohto konfliktu? Federica Mogherini, naša vysoká reprezentantka pre, vysokú, e, pre zahraničnú politiku, robí podľa nielen môjho názoru vynikajúcu prácu, ale ona by sa mala stať skutočnou ministerkou zahraničných vecí Európskej únie, ktorá by zastrešovala a spájala ktorá by zastrešovala a e, spájala, stále hovorím o Federike, naše národné diplomatické sily, aby sme mali väčšiu silu v medzinárodných negociáciách. A preto vyzývam dnes k tomu, aby sme e, vytvorili európsku stratégiu pre Sýriu. Federika by mala mať E, svoje vlastné kreslo a mala by sa aktívne zapájať do diskusí o budúcnosti Sýrie. Ale Európa sa musí, dámy a páni, viac presadiť. A to aj našou bezpečnosťou politikou. Európa si už nemôže dovoliť závisieť iba od jedenskej mocnosti a, kap- a od vojenskej kapacity individuálnych krajín. My musíme sa spoločne postarať o ochranu našich záujmov. V priebehu posledných desiatich rokov e, sme sa zúčastnili viac ako 30 vojenských a civilných misií, e, ale bez permanentnej štruktúry my nebudeme môcť e, konať permanentne a efektívne. My potrebujeme jednotný, jednotný generálny štát v Európe. Musíme sa rovnako orientovať smerom k spoločným vojenským zdrojom, ktoré v istých prípadoch budú závisieť od únie v plnej e, komplementarite s NATO. E, viac európskej obrany neznamená menej transatlantickej solidarity a obrany. Z hľadiska striktne ekonomického e, spojenie našich vojenských zdrojov je odôvodnené E, keď sledujeme operácie, ktoré robíme, tak vidíme, že nedostatok spolupráce v oblasti, v oblasti vojenstva stojí Európu 25 až 100 miliard eur ročne. A treba teda niečo preto urobiť, aby sme garantovali solidaritu, aby sme garantovali pevnosť a solidnosť európskej obrany, Európsky obranný priemysel sa musí inovovať a preto my navrhujeme do konca roka vytvoriť Európsky fond pre obranu, aby sme aktívne stimulovali výskum a inováciu v tejto oblasti. Lisabonská zmluva umožňuje členským štátom, ktoré si to želajú, aby spojili svoje obranné kapacity vo forme e, e, permanentnej štrukturovanej spolupráce. Ja si myslím, že nastal čas, aby sme túto možnosť využili. E, pán predseda, a nakoniec sa chcem veľmi stručne dotknúť našej kolektívnej zodpovednosti. Ja vyzývam všetky európske inštitúcie a, každého, a každý z našich členských štátov, aby prijal na seba viac zodpovednosti. My musíme skoncovať s touto e, starou e, mentalitou, e, ktorá hovorí, že úspech je národný a keď je porážka, tak tá sa hodí na Európu. Bez toho náš projekt nebude môcť prežiť. Európu treba lepšie vysvetľovať a preto žiadam každého z komisárov, aby v budúcich týždňoch navštevovali národné parlamenty a debatovali o stave našej únie. Od začiatku môjho mandátu komisári e, e, vycestovali viac ako 350 krát do národných parlamentov a ja chcem, aby to robili ešte viac, pretože Európa sa nemôže budovať, keď nebude správne pochopená a lepšie vysvetlená. Nemôže sa budovať, bez členských štátov. Môže sa budovať iba s nimi, nikdy nie proti ním. Komisia, ktorej teraz predseda, musí byť politická komisia. A to e, si vyžaduje predovšetkým, aby to bola komisia, ktorá počúva, ktorá počúva občanov, Európsky parlament, ktorá počúva členské štáty a my ich počúvame, my počúvame našich spoluobčanov a chceme ich počúvať intenzívnejšie. Niekedy som čítal, že my sme, e, my sme uzavretí v našom paláci a e, nerozumieme tomu, e, čo chceme riadiť. Ja chcem povedať, že ja som tam služobník, ktorý je dobre platený, ale mám veľkú mieru politickej vôle a každý deň, keď môžem, hovorím na, s našimi občanmi. A to je povinnosťou náš všetkých. Ako som už povedal, komisia eh, zdôraznila eh, svoju pozíciu a svoju, a svoju vôľu znížiť o 80 eh, agendu predchodcov a prehlbiť platnú legislatívu, pretože sa iba tak, keď sa skoncentrujeme na oblasť, kde E, Európa môže priniesť skutočnú pridanú hodnotu, len tam sme schopní vytvoriť z Európy priestor solidarity a subsidiarity. A všetká politika komisie znamená tiež e, naprávať chyby, tak povediať, technokratické chyby od okamihu, keď k ním dochádza. Komisia a Európsky parlament spoločne chcú zrušiť napríklad roamingové poplatky za e, mobilné telefóny. To je sľub, ktorý chceme dodržať a preto e, som to zdôraznil. Je to veľmi dôležité pre, aj pre naše služby, pokiaľ ide o tieto náklady na roaming. Tento projekt samozrejme vychádzal z dobrého úmyslu, bol správny z hľadiska technického, ale nekorešpondoval sľubom, ktoré odzneli a od budúcich týždňov uvidíte nový, oveľa lepší projekt. Keď budete cestovať v Európou s vašim mobilným telefónom, musíte sa cítiť všade doma, v celej Európe. A napokon prevziať zodpovednosť prináša aj povinnosť reagovať a zodpovedať za naše činy pred našimi voličmi a preto chcem navrhnúť zmenu pravidla, e, ktoré je podľa mňa absurdné, ktoré vyžaduje, aby komisári, ktorí vstupujú do európskych volieb, e, sa musia vzdať svojich funkcií. E, premiér a ministri v členských štátoch neopúšťajú svoje posty, keď chcú sa zúčastiť nasledujúcich volieb. Ak my chceme zodpovedných komisárov a blízkych občanov, my musíme podporovať komisárov, aby e, si dávali randevu s demokraciou a e, s všeobecným volebným právom. Vážený pán predseda, ja som e, rovnako mladý ako európsky projekt, ktorý na budúci rok oslávi 60 rokov v marci 2017, možno trošku starší. Ja som to prežíval, tento projekt a som sa mu zasvetil počas celého môjho života z presvedčenia a bez váhania. Môj otec veril v Európu, pretože on veril v stabilitu kontinentu, v práva pracujúcich a v sociálny pokrok. On pochopil, do akej miery mier v Európe je dôležitý, aký je fragilný, aký je krehký on, e, ktorý proti svojej vôli e, musel do vojny. Ja verím v Európu, pretože môj otec mi vštepil tieto hodnoty. A prosím, e, vštepujme ich aj my svojim deťom. Čo im my teraz vštepujeme? Čo im chceme nechať ako dedictvo? Únia sa roztrapkáva v neúnii. Únia, ktorá zabudla na svoju minulosť a ktorá nemá žiadnu víziu do budúcnosti. Dámy a páni, naše deti si zaslúžia lepšie, zaslúžia si Európu, ktorá zachová ich spôsob života, ktorý ich bude brániť a chrániť. Je na čase, aby sme my, občania, inštitúcie, vlády, aby sme prevzali všetku zodpovednosť a za budovanie tejto Európy. Spoločne, áno, áno, ja viem, že keď ide o budúcnosť Európy, tak e, sú je tu rozdiel medzi optimistami a medzi pesimistami, ktorí hovoria, e, že to, čo si myslia optimisti, je hlúpe. Ja hovorím, Európa má misiu voči sebe aj voči svetu, ale medzi pesimizmom, ktorý vidí iba e, chyby a nemožnosti a optimizmom, ktorý vidí všetko rúžové, je predsa vôľa. Vôľa E, ktorá nenarieka nad vlastným osudom, ale e, myslí na osud tých, ktorí sem prídu po nás. A ja vyzývam e, k tejto vôli, aby sa presadila, aby sme prekonali rozdiely a spory. Dejiny si nezachovajú naše mená, ale my budeme súdení podľa sily našej vôle a podľa síly našich presvedčení a obidve musia byť našou súčasťou. Dejiny si nebudú pamätať na nás, ale dejiny si zapamätajú naše chyby. A prosím, neobvinujme sa e, z, neobvinujme sa z omylov, ktoré môžu skoncovať s našim európskym snom. Ďakujem, dámy a páni.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 Ďakujem pekne, pán predseda komisie. A teraz má slovo e, za e, skupinu Európskej ľudovej strany predseda Weber. Počas e, rozpravy o Brexite som hovoril o mladej generácii v Veľkej Británii. Oni chcú patriť do Európy. A opäť dnes chcem hovoriť o mladej generácii oni e, mali e, e, na leto, viac ako tvrte milióna mladých ľudí prejavili svoju lásku voči Európe toto leto a cestovali vlakmi cez Interrail a oni neupadli do nedôvery. A novinári z nemeckého týždenníka Der Spiegel urobili rozhovory s niektorými z tých mladých ľudí a jeden z nich bol mladý Brit, ktorý sa volal James a on povedal, že áno, my sme hlasovali za to, aby sme ostali v Európe a je to strašný pocit, keď e, odchádzame. A pre e, európsku mládež je Európa nádej pre lepšiu budúcnosť. Mladý Italian s menom Mateo bol opýtaný, že e, k ktorú európsku národnosť neznesiete a ktorý štát by nemal byť súčasťou Európskej únie. A jeho odpoveď bola, samozrejme, Žiadna, to je hlúpa otázka. A toto je atmosféra medzi um, mladou generáciou v Európskej únii. Oni chcú um, formovať spoločnú budúcnosť a to je presne odkaz e, Žana Kloda Junckera v jeho dnešnom prejave a odkaz nám všetkým. Ja ďakujem Žan Klodovi Junckerovi za jeho dnešný prejav a celej e, komisii za ich e, dokonalú prácu pre Európu. A e, čo teraz príde v ďalších 12 mesiacoch? E, ľudia e, v Európe nechcú žiadnu rozhodnú Európu, chcú sa starať o svoje starosti a pripraviť riešenia. To môžeme robiť v Európe lepšie. Európsky spôsob života, ako povedal Jean-Claude Juncker, je predmetom debaty a pre nás je obrana európskeho životného štýlu spojená s bezpečnosťou a preto hovoríme áno pre spoločnú výmenu dát a pre európsky systém a hraničný, hraničnú ostrov, ktorá nás bude chrániť. Ide o hodnoty a my chceme, aby identita Európy a korene v kresťanstve a v židovstve a v osvietenstve si zachovať, aby e, Európa ostala taká, ako je európsky a životný štýl ostáva aj v tom, že e, budeme pomáhať chudobným a že nenecháme e, Grécko a Taliansko samote ekonomika, áno, e, e, Junckerovmu e, plánu, investičným stimulom a investíciám do inovácie a výskumu. Európsky životný štýl predstavuje sociálne trhové hospodárstvo, konečne spravodlivé dane pre všetky firmy a preto aj z mojej frakcie vyslovene ďakujem Jean-Claude Junckerovi a príslušnej komisárke za to, že teraz aj internetové koncerny privedeme k spravodlivé podielu na platení daní. Európsky životný štýl mzdil predstavuje rast. Len keď budeme mať dobré exportné šance a keď budeme vyvážať, e, môžeme e, zabezpečiť prácu mladej generácii na juhu kontinentu a preto moja e, frakcia hovorí s plným presvedčením áno pre SETA a európsky životný štýl predstavuje udržateľnosť dlhy a úroky e, musia platiť naše deti, budú musieť platiť naše deti a to nie je spravodlivé a preto musíme prestať stále e, brať nové dlhy. Európsky životný štýl e, predstavuje úprednosť. E, e, Turecko je dôležitý partner a my chceme priateľstvo s Tureckom, ale z nášho hľadiska nemôže fungovať ich plné členstvo v Európskej únii. A Európsky životný štýl predstavuje kreativitu a preto ďakujem za tie návrhy na pripravenosť k spolupráci a každý, kto je tvorivý, je základom nášho blahobytu a preto musíme tvorivosť chrániť aj v digitálnom modernej epoche. A e, nakoniec toto e, vypočtu vlastnosti európskeho životného štýlu chcem ešte podať konkrétny návrh, keď som citoval Interrail, e, ako by to bolo, keby sme v budúcnosti európskym e, občanom, ktorí e, dovršia 18 rokov, e, sme darovali od Európy e, listok na Interrail, aby mohol e, si využiť, e, vychutnať e, túto možnosť v Európe. E, dámy a pani, e, toto sú naše predsedačia ďalších 12 mesiacov a teraz e, tento týždeň budeme mať debaty o to e, v Bratislave, diskusiu v Európskej rade a e, chcem e, tu vyzvať, e, zdôrazniť jednu výzvu, a to prozbu, aby ste sa e, prestali sporiť, e, skončite s vlastným populizmom a konečne prezmite zodpovednosť za to, čo Európa musí e, vykonávať. Kolegyne, kolegovia, chcem povedať jeden konkrétny príklad. V tomto volebnom období Rada ministrov presadila 148 legislatívnych návrhov, hlasovanie o legislatívnych návrhoch a e, Francúzsko sa jedenkrát zdržalo a okrem toho vždy hlasovalo za Česko a Polsko. Polská vláda sa len jeden jediný krát e, vyjadrila proti e, rozhodaniu v Rade ministrov a e, v ostatných prípadoch vždy bola za. Taliansko hlasovala vždy za. A preto moja najdôležitejšia prozba na Európsku radu je, aby ste konečne prezvali zodpovednosť a aby ste prestali s týmto vlastným populizmom proti Bruselu. Politika. Politici musia byť zapálený a musí byť presvedčení e, pre to, čo je dôležité, aj keď príde odpor proti tomu. A viete, odkiaľ e, sa môžeme naučiť e, toto odhodlanie a tento zápal, to sa môžeme poučiť od mladých ľudí v Európe, tí interelová generácia a my vidíme, že oni túto spoločnú Európu si cenia a oni hovoria, dovolte nám bojovať za túto Európu každý deň a to my, kolegovia, budeme spolu robiť. Ďakujem. Teraz má slovo za sociálno-demokratickú skupinu predseda Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda Juncker, eh, vy ste eh, mali taký, také vystúpenie, ktoré bolo na vysokom profile, veľmi vážne, eh, zodpovedné a ktoré nám pripomenulo mnoho vecí. Hovorili ste jasne o veciach Brexitu, hovorili ste o spustení investičného plánu, hovorili ste jasnými slovami o otvorení, posilnení flexibility Nikdy ste sa nevyjadrili o slove austerity alebo úsporné opatrenia, za to ďakujem. Jasne ste sa vyjadrili aj pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom a únikom. Ďalej ste hovorili o veciach, ktoré budú podstatné z pohľadu ďalších desiatich mesiacov pre našich občanov. My vás podporujeme lojálne a naša podpora bude podmienená ešte aj schopnosťou do praxe zavádzať záväzky ktoré na seba prijímame ako budovateľa, stavateľi, ako ste nás označili. Naozaj nevyhnutné posilniť tú schopnosť reakcie. Po Brexite sme počuli mnohé vyhlásenia, e, mnohí lídry, ktorí sa vyjadrovali o tom, že sme nad priepasťou, že teraz e, už končí Európa, že už e, ten projekt je vybavený a potom nič. Sú lídry, ktorí sa zdá, že sú námesační a že uspali niekedy uprostred noci a potom máme Terezu May, ktorá pred jasným výsledkom, hoci smutným pre nás, vo vzťahu k tomu referenda, tri mesiace potom, čo sa tak stalo, ešte stále drží v šachu úniu. Keby to nebolo tak tragické, tak by to bolo naozaj smiešne. Táto komisia udržala eh, aj profil eh, hospodárskej politiky, ktorý sa pozdáva nám, socialistom. A je možné, že musíte musieť e, zobrať aj nejaké antihistaminikum, pokiaľ ide o ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú úsporných opatrení z dielne pána Šojbleho a jeho priateľov. A chcem povedať, že pán Weber, pokiaľ ide o takýto slepý rigor, rigorizmus, tak e, to nikdy na to nenaskočíme. My sme e, alternatívna, progresívna strana zároveň my vieme, že my musíme v niektorých veciach e, spolupracovať a chceme tak robiť so všetkými e, predstaviteľmi európskych síl v tomto parlamente, pokiaľ ide o tvorbu dobrých a vážnych e, politík, aj na to, aby sme porážali nacionalizmus, ktorý sa skrýva nejakým spôsobom za patriotickú demokraciu. Juncker predložil pozitívne reakcie na mnohé z našich priorít a ja chcem zdôrazniť v prvom rade udržateľný rast, práca, Ďalej morálne zásady, solidarita, štyri jasné slova, pokiaľ ide o naše hodnoty, ktoré sú v súlade s našimi socialistickými princípmi. Udržateľný, zdroj, e, udržateľný rast, e, ďalej investície, ktoré budú smerovať viac k udržateľnosti, budú menej rizikové, ďalej uzavretie tej bankovej únie, posilnenie fiskálnych daňových kapacít, ďalej e, fond na prispôsobenie sa globalizácii, Ďalej otázka, ktorá sa týka paktu stability. Musíme o tom diskutovať bez nejakých výhrad aj o tej fiskálnom kompakte a dohode. Ďalej politika súdržnosti, ktorá je tým hlavným stavebným kameňom politic, e, európskych politík. My ju nemôžeme totálne demontovať. A ďalej e, finančný rámec, ktorý bude pomáhať riešiť e, mnohé výzvy neredukovať nejaké, alebo nekrátiť štrukturálne fondy pre Portugalsko a pre Španielsko. Európa nemôže byť nejakým sudcom, e, ktorý bude takýmto spôsobom e, súdiť a, a nejakým spôsobom trestať. Európa musí podporovať, musí zjednotovať a musí byť priateľkou občanov, musí zabezpečovať a ochraňovať e, blahobyt na celej planéte a ja chcem tu na, vzdať hold Žakovi Delorovi, eh, veľkému lídrovi, ktorý hovoril o tom, ako toto robiť, ako bojovať proti aj daňovým podvodom, ako riešiť to formu smerníc a tie eh, dane treba platiť tam, kde sú zaznamenované zisky. Nie je možné, aby nejaký pekár v Štrásburgu platil viac na daniach, ako to robí nadnárodná americká spoločnosť ďalej tie fiskálne dohody, ďalej eh, pravidla, ktoré sa týkajú whistleblowers, tých, ktorí oznamujú nekalú činnosť všetky veci, ktoré vychádzajú z dielne komisie a takisto sociálna agenda, takisto ďakujeme za e, smernicu o vysielaní pracovníkov, chceme takisto youth guarantee, chceme, aby sme bojovali proti dumpingu a tak, ako povedali ľudovci, priatelia, e, počúvajte to, čo povedal pán Juncker ohľadom sociálneho dumpingu, pretože skutočne takýto dumping existuje e, v Európskej únii a bojujeme, bojujeme proti nemu spoločne, proti takejto nerovnosti na poli sociálnej, na sociálnom a ďalej takisto zamedzenie nestabilných a rizikových pracovných miest a takisto boj na posilnenie e, zamestnanosti, migrácia, vonkajšia politika na záver. E, Federica Mogherinova naozaj sa zasadila výrazne e, na poli pôsobenia vonkajšej činnosti a stáva sa tak ako ministerkou, tak povediať, naozaj otázka Afriky a návrhy, pokiaľ ide o riešenie migrácie z Afriky, to je revolučná, vynikajúci návrh, pokiaľ ide o tú, túto vec. Gratulujem, pán Juncker. A takisto tie humanitárne koridory, spolupráca medzi spravodajskými službami, Schengen pre Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko. E, pán drahý predseda, táto komisia má dostatočnú prestíž, dostatočnú autoritu na to, aby zaviedla novú fázu my tu máme ale jedno riziko, ktoré je takmer neviditeľné, také plíživé a hovorí sa mu strach. Strach ale spôsobuje horší svet, svet horší, ktorý ako ten, v ktorom žijeme a nie je správne nechať v ňom žiť nás samých a našich, naše deti. Na to, aby sme porazili strach, potrebujeme politickú rozhodnosť a veľké európske srdce. E A teraz dostáva slovo za ECR je pán predseda Kamal. Well, you, Gianni. Ďakujem, Gianni. V júni tohto roku e, britskí občania sa rozhodli opustiť EÚ, ale hlasy nevôle e, siahali ďaleko za rámec britského e, kanálu, e, teda English Channel. Objavujú sa varovné signály v mnohých oblastiach Európy. Ak ich budeme nadalej ignorovať, tak nebuďte prekvapení, že ostatní sa pridajú. Skupina ECR, ktorú vediem, má poslancov z 18 členských štátov, ktorí chcú EÚ, ktorá bude vyzerať lepšie pre ich voličov aj pre krajiny. My sa bojíme, že projekt Európa sa dostal na taká autopilota a tí, ktorí ho, tí, tí lídry súda nejaké, nejakým spôsobom e, chcú ho zastaviť bez toho, aby e, zohľadňovali tie varovné signály. Mnohé veci počujeme rok po roku. Hovoríme o väčšej e, vojenskej integrácii, viac požiadaviek o peniaze a príspevky zo strany členských štátov, viac zadlženia pre zajtrajšie generácie tak, aby boli socialisti dnes spokojní. Viac a viac a viac. Ale čím viac Európy tvoríte, o to viac oddelení e, sa cítia naši občania. Viac ako podporujete ten európsky supernacionalizmus, tak viac to rezonuje v, členských, v národných štátoch. O to viac je tam skepse a o to viac je tam predpoklad, že či pani Lepenová alebo pán Wilders získajú navrh. Viem, že to desí mnohých z nás, ale keď budeme ignorovať legitímne obavy občanov, tak jednoducho naženieme tých voličov do ich náručia táto diskusia nemusí byť o lavici proti pravici alebo o euroskeptici proti integrácii. Táto diskusia by mala byť o zabezpečení bezpečnosti, o pracovných miestach a o príležitostiach pre našich voličov. Skupina EKR sa domnieva, že dokážeme mať lepšiu spoluprácu tam, kde na tom záleží. Myslíme si, že EÚ môže robiť menej, ale môže robiť to lepšie. Ďalšia zmluva EÚ bude musieť e, zjednodušiť e, fungovanie EÚ čo robí, a EÚ, ktorá zabezpečí istú pružnosť ako siete a nie nejakú rigiditu nejakého bloku, pretože rozmanitosť je jedna z najväčších silných stránok Európy. E, rozmanitosť a vzájomné uznávanie tie sú spochybňované mantrou harmonizácie v rámci spoločného rozpočtu eurozóny nejakej, nejakého zabezpečenia proti nezamestnanosti a daňovou harmonizáciou. Rozmanitosť by mala znamenať, že všetky krajiny budú bude s nimi zaobchádzané rovnako. Dnes ale niektoré krajiny sú rovnejšie ako ostatné tak povediať. Vidíme, že Francúzsko sa vyhlo trestu za to, že e, nedržiavalo daňové pravidlá, a to preto, že je Francúzsko. Vidíme, ako pani Merkelová e, nejakým spôsobom e, porušuje každé akékoľvek možné pravidlo, ktoré sa týka migrácie. A východné krajiny, krajiny Strednej Európy sú stále cieľene pranierované komisiou čo tak, keby všetci sa rozhodli v dobrej viere podpísať týmto pravidlám spoločným a presadzovať ich? Potrebujeme, aby demokracia bola ďalej posilnená aj v rámci tejto snemovne a v rámci našich inštitúcií. Musíme, prinies, musíme zabezpečiť koniec tzv. veľkej koalícii, kde tie rozhodnutia sú príjmané len piatimi ľuďmi, len zo štyroch krajín, len z dvoch politických skupín. Dovolte mi teda pripomenúť týmto piatim džentlmenom, eh, že Európsky parlament má 751 poslancov z 8 politických skupín a je na čase, aby ste začali načúvať a rešpektovať každého z nich. Moja skupina a e, ľudia, ktorí sú nej zlúčení z 18 krajín, chcú, aby EÚ reagovala na tieto varovné signály, aby sa uberal novým smerom, aby naplňala zmysluplné reformy, reformu, ktorá sa nedomnieva, že EÚ má a disponuje všetkými odpovediami, reforma, ktorá uvoľní e, podnikateľského ducha, ktorý raz robil Európu veľkou reforma, ktorá nám umožní konkurovať, súťažiť a poskytovať príležitosti pre občanov v globalizovanom svete. Za liberálov jej predseda pán Ferhofstadt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak som to správne pochopil, posledné vystúpenie, tak ide o to, že zdroj nacionalizmu a populizmu je vlastne tu. My sme tým zdrojom nacionalizmu a populizmu. Ak e, obhajujete, obraňujete Európu a európsku víziu, ak obhajujete európsku civilizáciu, tak potom ste obvinení dnes tu z toho, že ste zdrojom nacionalizmu a protekcionizmu populizmu. Je to smiešne, priatelia, počuť takéto tvrdenie. Je to na jednej strane smiešné, ale je to aj pomerne veľký problém, ktorý máme pred sebou, pretože v jednej veci má pán Kamal pravdu. Nárast nacionalistických a populistických tendencií je realitou, pretože veľká časť našej populácie už nevníma Európu ako riešenie. Je to pravda. Je pravda, čo povedal pán Weber. Mladí ľudia sú za Európu, ale na druhej strane máte veľkej časti populácie, ktoré už nevnímajú Európu ako riešenie. A to je tá skutočná kríza v tejto chvíli v Európe. Ten rozdiel, rozpor medzi generáciami, dá sa povedať, medzi tými mladými, ktorí veria v európsku budúcnosť a medzi tým zvyškom, ktorý má z Európou obrovské problémy. A prečo majú obrovské problémy? E, povedzme si, prečo to tak je, prečo nie mladá generácia, ale tie iné časti. Je to dôležité v rámci tohto prejavu stave Unie ľudia majú dojem, že ich životy už nemajú pod kontrolou a teda ne, ne, nemajú ani pod kontrolou tí politici, ktorých volili, či to je na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. Oni vnímajú terorizmus, vidia daňové úniky, vidia medzinárodný trestný čin, medzinárodné trestné činy, migračné toky a tak ďalej a majú pocit, že nie sú chránení dostatočne proti týmto javom. Práve naopak e, vidia tu veci ako slobodný trh, konkurencia, slobodná súťaž, slobodný obchod ako zdroj nespravodlivosti, zdroj nerovnosti. A nie to, čo by mali, a síce, že hospodárska súťaž, voľný slobodný obchod má byť zdrojom nových príležitostí a pokrokom do budúcnosti. A to je ten problém v tejto chvíli, ktorý má európsky kontinent. A je to takéto prostredie, kde dochádza k takémuto rozkolu medzi generáciami ľudia, ktorí prišli o kontrolu nad svojimi životmi a ktorí si ani nemyslia, že my politici sme schopní im tú kontrolu poskytnúť a pomôcť im v eh, ich, ich strachu. Je to takéto prostredie, v ktorom vzniká a rastie nacionalizmus a populizmus nielen v Európe. Pozrime sa na to, povedzme si eh, pán Trump v Spojených štátoch, ďalší príklad, tu máme vlastných nacionalistov a populistov, počnú s pani Le Pen a pán Melanchon. Niekedy nevidím rozdiely medzi nimi Všetci títo kážu jednu vec, e, taký falošný pocit bezpečnosti. Oni sa domnievajú, že múrmi a plotmi dokážeme vyriešiť problémy, že dokážeme tie problémy e, e, vytesniť z našich teritorií, že takýmito múrmi a plotmi to všetko vyriešime. Migrácia, klimatické zmeny, všetko, každý problém oni riešia múrmi a plotmi ale to je nesprávne. Ako dokážete riešiť negatívne dopady klimatických zmien, mimo, ako ich podnechať mimo hraníc? Chcete budovať múry, ploty? Ako dokážete teroristov odohnať od svojich hraníc? Chcete to takto robiť a nerobiť to európskou politikou? Teda chcete ísť cestou múrov, plotov? Ako riešiť daňové úniky a offshoring? To sa dá e, robiť len formou nadnárodných politík a nadnárodných nástrojov v budúcnosti. Je ale pravda, myslím si, že tá nespokojnosť, ten hnev a strach je spôsobovaný práve takýmto zlomom, takýmto rozkolom. Na jednej strane je tu globalizácia sveta a na druhej strane sú tu demokratické politiky, ktoré vznikali v princípe na lokálnej národnej úrovni. A práve táto nerovnováha, podľa mňa, e, bola aj e, dôvodom v finančnej krízy v roku 2008, pretože trhy boli globálne a politiky globálne neboli. A tam práve pramení aj tá slabosť Európy, keď čelí Putinovi alebo autokratom typu Erdogana alebo iných. Čiže ja sa domnievam, keď chcete skutočne pozitívne zareagovať na obavy a strachy našich občanov a keď chcete znova získať kontrolu nad ich životmi, tak e, bude, budú potrebné európske riešenia a európske kapacity čo najrychlejšie, ako to bude možné. A to neznamená, že zrušíme národné demokracie. To znamená, že ich budeme doplňať. A to zároveň znamená, aspoň podľa mňa, dalo by sa to povedať jedným slovom, že Európa nie je zdroj, ale je taká protiváha pre takú širokú a nekontrolovanú globalizáciu a zároveň je Európa aj nástrojom alebo liekom boja proti tej rakovine nacionalizmu, ktorá sa rozmáha v Európe. To je podľa mňa tá správna analýza, ktorú treba vyvodiť. Myslím, že ste na to zareagovali zoznamom konkrétnych návrhov. Vidím tam tri podstatné návrhy vo vašom eh, prejave. Najskôr eh, Európska únia na, na obranu hovorím konečne, to je tretí pokus, pán Juncker, najskôr v roku 1954 odmietnuté francúzským národným zhromaždením, nehovorme to o tom, nechajme to bokom. Je dobré, že Francúzsko sa teraz vracia k svojej chybe z 54. Potom v roku 2003 si spomeniete na opakovaný pokus, ktorý tiež zlyhal. A teraz som veľmi rád, že takýto je tu návrh opäť, eh, ktorý podporila aj maďarská, aj polská vláda. Správme to, pretože buďme úprimní k sebe, lebo nebudú tu už Američania, ktorí budú ochotní preberať zodpovednosť za veci, ktoré sa dejú v našom susedstve. Máme to robiť my, alebo to potom nerobme. Alebo sa to nebude diať v našom susedstve. A po druhé, istotne, ak bude zvolený Trump, tak nemám žiadne ilúzie o tej neochote z ich strany nejak sa angažovať. Po druhé, skutočne dobrá správa, riadenie pre Európu a pre hospodárstvo. Buďme úprimní, Nemôžeme e, e, pokračovať takto Žany a Manfred ako doteraz. A pakt rastu a stability hovorí tom, áno, musíme to uplatňovať. Potom sa Žany postaví, povie, nie, nemusíme to uplatňovať. Ale realita je taká, aká je. Francúzsko má pak stability, ale hovoria, no nie je problém so stabilitou, nemusíme uplatňovať. A na druhej strane Nemecko povie, a máme ešte predsa pakt stability, aj keď ho neuplatňujeme. To je dnešná realita, tu musíme zmeniť. A ja na vás apelujem, pán Juncker, aby ste pretlačili tú správu piatich predsedov e, s ministrami financií, e, takisto s posilnením e, fiskálnej kapacity v eurozóne, takisto s konvergenciou čo najrychlejšie, pretože táto hra s paktom stability už nemôže pokračovať, pretože stále strácame kredibilitu voči vonkajšiemu svetu, okolitému svetu. A posledná vec, spoločná migračná azylová politika čo najrychlejšie. Máme možnosť vytvoriť to, e, prísť takémuto výdobytku? Nabádame k tomu? Ja si myslím, že tá klíma je vhodná, pretože pozrieme sa na Brexit. Brexit nemá byť nejakou ťarchou, ja to skôr vnímam ako príležitosť. A prečo to vnímam ako príležitosť? Pretože britská vláda chce z Brexitu spraviť úspech a to je OK, to je na mieste, to je ich povinnosť. Ale my máme takisto našu povinnosť a naša povinnosť, zodpovednosť je z Brexitu urobiť úspech pre Európu, pre všetkých občanov Európy. A je možnosť ukončiť dramatickú komplexnosť našich inštitúcií. inštitúcií. Takže ja na záver chcem povedať, že z môjho pohľadu Brexit nie je otázka nejakého trestu, nie je to otázka odplaty. Nikdy som takto nevnímal politiku. Podľa môjho názoru je to otázka dobrých, zdravých vzťahov medzi Britániou a Európou a okrem toho je to ešte aj o tom, ako chceme, aby Európa vyzerala, aby naša Európska únia v budúcnosti vyzerala. O to tu ide. Preto moje posolstvo dnes je e, jasné a tam to ukončím. E, prestaňme s nejakou kolektívnou depresiou na oboch stranách kanálu a prestaňme s tou politikou rozdielov a rozporov a využíme túto príležitosť na to, aby sme nezabili tú Európu, ako si želajú mnohí z vás, ale aby sme tú Európu znova vynašli, tak povediac, zadefinovali. Ďakujem. Aj, ďakujem, ja som to videl. A že pán eh, Ferovs eh, štát e, patrí e, k skupine, ktorá vždy e, sa stiaže na prekročenie rečníckého času. Napriek tomu vám chcem položiť jednu otázku. Súhlasíte s tým? Nech sa páči, pán Beten. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Pán Ferhovstad, eh, v prvom rade blahoželám k eh, vášmu eh, novému menovaniu, že vediete vyjednávania v mene parlamentu s Britániou o mm, Brexite. Ja som si vás vypočul, že hovoríte logicky a dôsledne o tom, čomu veríte a hovoríte, ako my, Európa, máme priekop, byť priekopníkmi a máme preraziť ďalej. Vy veríte, čo ste povedali. Súhlasíte sa so mnou, že Británia by eh, mala eh, opustiť Európsku úniu čo najrychlejšie a článok 50 je len eh, veľký, dlhý a nepotrebný proces. Mali by sme vystúpiť rýchlo, aby vy ste mohli pokračovať s tým, čo chcete vyrobiť a my mohli pokračovať, čo my chceme robiť a ak vám môžem pomôcť, aby, ako vám to umožniť, napíšem, napísal som malú knihu o tom, ako sa to dá urobiť rýchlo a môžem vám ju dať na konci tejto schôdze. Súhlasíte? V prvom rade som musím poďakovať eh, a mm, poslancovi za jeho pozitívne hodnotenie eh, môjho menovania. To je po prvýkrát, čo sa to stalo. A moja odpoveď na vašu otázku je áno. Pán Sulik, sa hlasíte s faktickou pripomienkou? Hm. Áno, ďakujem. Pán Šulc, chcel som sa vás um, spýtať, uh, ako to teraz bude s časom. Ja uh, som to často zažil, že keď som uh, natiahol rečnícky čas o 50 sekúnd, tak ste už zvonili. A v tomto prípade to je ináč, no bol by som rád, keby ste používali rovnaký meter. Herr Sulik, ich weiß nicht, wie oft... Pán Sulik, neviem, ako často ste e, v plene, keď ja vediem plenárnu schôdzu a väčšinou e, mám kritizujú, že ten čas nedržiavam, ale práve naopak aj e, pri vás som samozrejme štedrý, pretože som presvedčený o tom, že pri takýchto vyjadreniach predseda frakcií, ktorí zastupujú 200 poslancov, ako pán Weber, alebo pán Pitela 190, alebo pán Ferhovstad, ktorí hovoria za 80 ľudí, určite potrebujú pár sekúnd dlhšie reč rečnícky čas, keď sa vedie takáto debata a to e, patrí pre, e, platí pre všetkých e, šéfov frakcií a ja som voči ním štedrý ako voči pani Harms a ďalším, aby sa mohli komplexne vyjadriť. Teraz má slovo pani Cimr. Ďakujem, pán predseda, aj za to, že ste ohlasili, že prizmrite oko. Nie, nie, to bolo e, nedorozumenie. Musíme sa rozhodnúť, či ide o to, e, že e, zachováme e, status quo a tie nesprávne konstrukcie budeme v EU ďalej presazovať a potom nakoniec zlyhame, alebo či chceme sa odvážiť pre novú demokratickú a sociálnu úniu. Toto je otázka, ktorú si musíme položiť a z nášho hľadiska Európsky dom musí byť od gruntu opravený a nie len drobným uprataním vylepšení. Európsky dom musí byť obyvateľný eh, pre ľudí, pre občanov, a eh, to, aby si mohli eh, dovoliť svoje bývanie, aby mali isté pracovné miesta a udržateľný rozvoj a dobre životné prostredie, aj perspektíva budúcnosti pre mladých ale aj mm, jasným riešením pre narastajúcej chodobe a bezdomovstvu. Voči tomuto robíme príliš málo a už e, tomu neveríme, keď e, tu v parlamente alebo niekde inde e, nám dávajú ohňostroj sľubov, pretože doteraz nikto nepovedal jasne, že doteraj koncepcia Európskej únie a mm, tá, e, sadiť na e, globálnu e, konkurencieschopnosť a všetko na ňu schopnosť sadiť a to vždy na úkor občanov, ktorí musia znašať e, tú zaťaž dlhov a ktorí musia to e, znašať vo svojich národných rozpočtoch a musia znašať kratie národných rozpočtov a privatizáciu e, verejných služieb a verejného vlastníctva majetku a e, to e, je presne, e, a to ide, keď nezmeníme túto perspektívu Európskej únie, tak potom budeme chodiť dokola v začarovanom kruhu a mačka bude naháňať svoj chvost, pretože už nebudeme môcť hovoriť o dobrých pracovných miestach sociálne znesiteľných, keď zároveň budeme hovoriť o prúznosti v podmienkach zamestnávania. Ako chcete zmeniť nezamestnanosť mladých? Čo im chcete navrhnúť? A keď e, tu um, kladieme otázku, prečo e, máme dočenia s um, narastajúcim nacionalizmom a uh, tu je potom uh, príčina a um, musíme e, k tomu prispieť e, a e, niektorí ešte propagujú toto stiahovanie sa k národným štátom a sú to pravicoví populisti a nacionalisti, ktorým sa to prenecháva, ktorí by nahradili základy únie iným kobercom a toto je podľa mňa jeden z najväčších hrozieb, ktorú vidíme a pre mňa sú len dve odpovede jeden, poprvé eh, jedenkrát Úniu demokraticky usporiadať a ehm, to, eh, nie nič oproti tomu, čo my naozaj potrebujeme. Eh, vy sa zosíte svojich zodpovedností ako komisie vzhľadom na európske občianske iniciatívy. Vaše iniciatívne návrhy nie sú dostatočné. Vy ste podkopali demokratický základ, lebo ste nepovedali, ako to chcete spolu s občanmi um, usporiadať túto unie. Um, tu tie otázky, ktoré uh, na vás uh, smerujeme, musíme si uvedomiť, že aj uh, váš predchodca, pán Barroso, obrovský prispel k tomu, že otázky o tom, ako dnes reaguje Európska únia E, odpovedajú na to občania tak, že sú to lobbysti a nie sú to demokraticky zvolení zástupcovia. A e, pri e, týchto otázkach zlyhová aj vaša komisia. A to nestačí, keď povieme, že pán Barozo bol lobbysta, ale musíme vás vyzvať, aby ste pochopili, že občania chcú byť v tom zaangažovaní a zapojení a nechcú, aby tie rozhodovania sa robili mimo nich. A e, mnohé z týchto odpovedí e, sa e, dnes vyjadrujú ako výzvy. No, koho vyzývate? My musíme niečo robiť, vy musíte niečo robiť ako komisia a rada musí niečo robiť a zlepší sa všetko teraz, pretože sa Brexit rozhodol v referende. Je um, to je jednoducho, e, takže Británia už bude konečne preč a môžeme robiť tie veci, ktoré predtým sme nemohli robiť. A my dnes hovoríme o svojom spoločnom e, poistení v nezamestnosti hovoríme o spoločných e, európskych minimálnych mzdách. A to sú otázky, ktoré vám kladieme a my očakáme od vás konkrétne veci a potom budeme pripravení sa konkrétne zapojiť do tej diskusie. A ešte jedna vec, prosím, prestaňte hádzať ľavičarov do e, jedného vreca, ktorý e, údajne chcú budovať e, nové múry a nové ploty. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt za skupinu zelených e, má slovo predsednička Harms. Vážený pán predseda, e, vážení občania a občianky Európskej únie, za e, moju politickú skupinu, čokoľvek sa teraz diskutuje, je dôležité, že Európska únia je tu so svojimi úspechmi aj slabými stránkami, ktoré nám dávajú poučenie a odpoveď na nacionalizmus. A my sme sa za 60 rokov v EÚ poučili, že naše e, záujmy môžeme spoločne lepšie presadzovať a že aj naše hodnoty môžeme lepšie spolu e, brániť. A to znamená, že táto Európska únia je pre nás aj odpoveď e, na tie zneistené časy globalizácie. Ja neviem, prečo e, pani Mogherini a ostatní si želajú viac kompetencií do Bruselu. Viem, prečo e, táto ich túžba je taká veľká, ale e, všetko má svoj čas. Som presvedčená o tom, že najprv dnes musíme diskutovať o inštitucionálnych zmenách, ale že dnes musíme opäť získať dôveru v Európsku úniu a našu politiku prostredníctvom konkrétnych činov. E, dôveru musíme získať nielen pre Európsku úniu, ale aj pre európske otvorené, otvorenú a plurálnu a liberálnu spoločnosť, pretože to e, je podkopané prostredníctvom rozvoja a vývoja v posledných rokoch. E, Zelení chcú, aby e, občania mohli mať novú dôveru v spoločnú európsku cestu posledný rok sme videli, keď e, mali e, podiel ľudí, ktorí e, utekajú na svete, sa uchylili ku nám. Videli sme, čo to v skutočnosti je, tento globálny problém utečencov, hoci k nám sa to dostalo len v homeopatických dávkach a odtedy sa sporíme v Európskej únie o polarizácii EÚ a politiky EÚ. Tá sa v tejto téme posilňuje. Chcem povedať na tomto mieste, že e, spolu s mojou politickou skupinou som naďalej presvedčená, že štáty EÚ lepšie môžu naplniť svoje e, povinnosti prijímať utečencov, ale pohľad do Afriky aj do Sýrie ak by som eh, sa modlila, tak by som sa modlila za to, aby eh, sa udržalo primerie. A keď sa eh, pozrieme na juh, tak sa ukazuje, že aj mimo Európskej únie musíme robiť oveľa viac, oveľa spolehlivejších krokov a keď je záver z posledných rokov len ďalšie utlačenie, nie lepší koncept a výhľad pre Afriku a keď nemáme spoločnú azylovú politiku a žiadne právo na azyl a priseľovstvo. a keď to nezlepšíme, tak e, v e, dohľadnej e, dobe dopadneme ešte horšie. O solidarite sa dnes hovorilo veľa a myslím si, že solidárne odpovede na nešťastie ostatných, ktorí hľadajú útočisko u nás, je ťažké, keď e, Európska únia vnútri nie je solidárna. E, blahobyt e, v EÚ a pocit, že zachraňujete banky, ale naše školy a nemocnice v mnohých častiach Európy sú na tom zle a že neostrá na hraniciach a terorizmus je e, tak veľa zdrojov znejstenia, s ktorými sa musíme e, zaoberať. A teraz smerom k Bratislave a samitu chcem povedať, že to sami nedokážeme zvládnuť a e, musíme si uvedomiť, že to nebude fungovať bez spolupráce vlád členských štátov. Investičný plán, ktorý ste, pán Juncker, spomenuli, je dobrý, ale je príliš tesný, nedostatočný a keď sa zaujímame o e, nezamestnanosť mladých, ale uviesť e, Interrail ako odpoveď, e, tak to nemôže fungovať, pán Weber, aj keď si myslím, že Interrail je dobrý zabezpečiť daňovú spravodlivosť a riešiť ťažkosti paktu stability po, v súvislosti s nezamestnanosťou mladých. O to nám musí ísť a v súvislosti s budúcimi projektami Klimatickej únie keď rýchlo neratifikujeme Parížskú dohodu a keď nebudeme vážne brať transformáciu na účinnosť a obnoviteľné zdroje, um, tak uh, keď nemôžeme spustiť uh, dynamiku hospodárstva v mnohých štátoch, ktorí budú uh, používať v členských štátoch, musíme byť dôslední my zelení sme vždy pripravení e, tie veľké e, výdobytky EÚ e, v ochrane spotrebiteľa, životného prostredia, aj v ochrane osobných údajov chceme zabezpečiť a my očakáme, a to pán Juncker a komisia musíte brať vážne, ak tieto výdobytky pre občanov v ako SETA a TTIP nebudete brať vážne a obraňovať a ďalej rozvíjať, tak stratíte na tomto mieste dvojeru občanov viac, ako by ste chceli. Ďakujem za pozornosť. Teraz slovo za FDD, pán Faráš. Ďakujem. Táto ročná tradícia prejavu o stave únie, samozrejme tu začal váš predchodca, pán Barozo a možno teraz je dobrá príležitosť, som si istý, že celá snemovňa by sa chcela pripojiť a pogratulovať pánovi Barosovi k jeho novej vysokoplatenej práci v Goldman Sachs. Nie je to nádherné. Čiže bez ohľadu na to, čo sa udeje, e, tí veľkí chlapci sa určite o vás e, postarajú. Keď som si vypočul to, čo ste dnes povedali v prejave, môžem len povedať, že som rád, že sme hlasovali za vystúpenie. Je jasné, že nie sú tu žiadne lekcie, ktoré, nejaké ponaučenia, ktoré by sme vyvodili ako Európa z Brexitu. V skutku išlo o ten, o ten tradičný recept. Viac Európy. V tomto konkrétnom prípade viac militantnej Európy, alebo, alebo teda vojenskej Európy, spoločná armáda spoločná, obrana v tejto snemovni ľudia hovoria, už tu nebudú Američania, budeme musieť sa obranovať sami s našimi vojenskými štruktúrami, ja neviem, v nejakom mierovom projekte eh, zrejme eh, sa hovorí, je to nejaký veľmi rizikový eh, krok a je tu veľké riziko, že budú rásty tie opozičné strany, to nezastaví takýto rast a ne, to ani krajinám strednej a východnej Európe, aby sa postavili proti kvótam pani Merkelovej a dokonca sa môžete tešiť na viac referent v nadchádzajúcom období. Ale pokiaľ ide o Brexit, pravdepodobne máte pravdu, aby sme boli troška kritickí voči britskej vláde, ktorá, ako súhlasím, by sa mala pustiť do roboty, ale EÚ sa už do toho pustila a vy ste menovali e, vašich rozhodových právnikov e, v mene Európskeho parlamentu. Tu máme Guy Verhofstadta, to je človek, ktorý bude zodpovedný za rokovania o Brexite. A keď si vezmete e, túto budovu ako nejaký chrám, tak pán Verhofstadt je potom tým vysokým kňazom fanatikom e, je tu len skutočne jeden nacionalista v tejto miestnosti a ste to vy, pretože vy chcete vlajky, hymny, armády. Vy ste EU nacionalistom. A ja sa úplne domnievam, e, že to sklamanie sa rovná vlastne vyhláseniu vojny e, akémukoľvek zmysluplnému negociačnému procesu. Ak sa pridržate dogmy, keď vravíte, že za bezcolný, recipročný, bezcolný prístup k vnútornému trhu musíme my zachovať eh, slobodu pohybu ľudí, tak potom nás nevyhnutne dovediete do situácie, kedy nepríjmeme takúto dohodu, nebudeme eh, obchodovať eh, v zmysle pravidel VTO. Pre Spojené kráľovstvo to nie je ale tak zlé, pretože je to oveľa lepšie a, jedno, a lacnejšie ako súčasnú dohodu, ktorú máme. Ale pre stovky tisíc nemeckých zamestnancov v automobilovom priemysle a francúzských producentov vína je to, sú to zlé správy, pretože my sme aj najväčší odbytový trh s ktorým zaznamenajú najväčšie zisky v rámci celého sveta obchodné. Ja by som tvrdil, že to, čo skutočne potrebujeme, je zmysluplný prístup na základe sedliackého rozumu, aby tento parlament si uznal, že urobil chybu a aby zadefinoval alebo určil niekoho, kto by e, chcel určiť niekoho v rámci Spojeného kráľovstva, kto bude zodpovedný za tieto rozhovory. Ďakujem. Äh, A teraz za ENF e, pani Lepenová. Pán Juncker, zriedka, kedy ste nám takto poslúžili, že žiadnu, nepredložili ste žiadnu víziu. My sme mali e, pocit, že je to, je to pohrebná reč pre Európsku úniu, ale možno treba pripustiť, že e, ste mali istý úspešný okamih, keď ste sa e, predstavili ako hrdina, e, bojovník za optimizáciu ziskov podnikov. Vráťme sa k veci, vy ste nič nevideli, nič nepočuli z obrovských túžob ľudu, aby našli svoju nezávislosť a svoju lobodu. A pán Weber nám k tomu poskytol ďalší prvok on e, čítal, čo si, čítajte, čo si myslia ľudia v novinách. Pre, prestaňte argumentovať s novinami. Pozrite sa na voľby. Ja som veľmi pokojná, pretože v mojej krajine, vo Francúzsku, hnutie, ktorému mám čest e, predsedať, má najviac mladých voličov. A Brexit e, už nie je tabu. Briti si sa nazdávajú, že je možné opustiť EÚ a ešte mať z toho výhody. Katastrofické e, scenáre sa nepotvrdili. Británia sa správa dobre a šok a porážka, v ktorý ste dúfali, e, sa premenila na šok z dôveru. A všetci ste si mysleli, že Britániu postihne apokalypsa a nič takého sa nestalo. Ale e, E, myslím si, že hlavným problémom tu je viac Európy, emigrácia, ekonómia, poľnohospodárstvo. Všade hovoríte, že Európa nás chráni, ale to treba dať do úvodzoviek, lebo tomu už nikto neverí. E, to je len akási magická formulka bez žiadnej moci. Vy nechávate prosperovať všetok zločin, e, všetkých pašerákov, a bránite zvládaniu imigrácie prostredníctvom komunitarizmu, islamizmu a napokon terorizmu. Do, pred čím nás Európa bráni? Pred bezpečnosťou, tým, že nám nutí deštruktívnu ekonomickú politiku proti ľuďom. Vy ste zabili ekonomický rast, zničili ste mnoho podnikov, vďaka vám vybuchla obrovská miera nezamestnanosti a vy sa opovážite hovoriť o prosperite. E, e, vďaka vám narastá napätie. A prečo, prečo ste takí proti Británii? Prečo tak pohrdáte? referendum. To je znepokojujúce. Prečím nás chránite? Pred slobodou, pred demokraciou? Je čas kývnuť nad tým rukou. Rozličné európske národy potrebujú projekt pre budúcnosť, pre osud a iba ich národné spoločenstvo im to môže poskytnúť. Do, dovolte národom, aby sa oslobodili, dovolte im, aby medzi sebou spolupracovali tak, ako oni chcú a lepšie ako Brusel. Buďte konečne demokratom a nechajte ľudí, nech si vyberú svoj osud. Pani poslankyňa Lepenová, pán poslanec Kuben chce položiť otázku. Súhlasíte? Pani Lepenová, budete vyzývať aj eh, po Frexite eh, v blízkej budúcnosti? A budeme svedkami tohoto kroku ešte v rámci vašej prezidentskej kampane? Ja si vysoko vážim demokraciu a myslím si, že referendum je najlepším vyjadrením demokracie a ja už 4 roky hovorím, že zorganizujem referendum na to, aby sa Francúzi mohli vyjadriť o výstupe Francúzska z Európskej únie. A teraz e, za nezaradených e, pani Doc. Ďakujem pekne, pán predseda. Po demokratickom rozhodnutí britského ľudu 23. E, júna EÚ a Spojené kráľovstvo musia zadefinovať a vytvoriť novú a vzájomne prospešnú vzťahovú bázu, ktorá bude vychádzať zo spolupráce, z obchodu, z bezpečnosti a z prosperity toto nie je logické len z pohľadu Spojeného kráľovstva, ale aj z pohľadu samotnej EÚ. My sme piate najväčšie hospodárstvo na svete, najväčšie trhové odbytisko pre nemecké vozidla a najväčší dovozca z francúzskych fariem. Realita je, že Európa nás potrebuje. Teraz musíme spolupracovať novým spôsobom na prospech všetkých. Spojené kráľovstvo je veľkým národom, bude prekvitať aj sama o sebe, ale Európa je spojencom. Nedovolme, aby tieto rokovania eh, skončili v neplodnom spore, neplodnom pretlačení. Pre Severné Írsko Európska únia predstavuje tak príležitosti, ako aj výzvy. My sme ten e, projekt bezpečnosti podporili zrovne Severného Írska, za to ďakujeme a naša pozemná hranica sa stane vonkajšou hranicou EÚ. To ale samo o sebe nemôže znamenať, že dáme bokom pokrok, ktorý bol dosiahnutý. V rokoch, ktoré sú pred nami, Severné Írsko bude naďalej e, sa pozerať von na Európu a na celý svet, na jagavý príklad toho, kde demokracia a mier triumfovali nad hrôzami a konfliktom. Pani kolegyňa Doc, eh, pán poslanec Tenok chce položiť otázku, nech sa páči. Pani Doc, Severné Írsko rozumným spôsobom hlasovalo za zotrvanie, bohužiaľ zvyšok krajiny sa nepridal. Spomínali ste skutočnosť, že eh, bude tu hranica medzi eh, republikou, medzi republikou a Severným Írskom. Myslíte si, že to bude príležitosť? Ja rozmýšľam, ako to môže byť príležitosť, keď to bude zabraňovať obchodu a voľnému pohybu ľudí medzi e, Severným Írskom a medzi zvyškom e, britských ostrovov. Ako to chcete vyriešiť bez toho, aby ste výrazne ohrozili váš e, zoskupenie štátne? Ďakujem pekne, pán Tenok. Ďakujem za otázku. Severné Írsko naozaj hlasovalo za to zotrvanie, ale som veľmi rada, že som súčasťou a som hrdá na to, že môže byť súčasťou Spojeného kráľovstva, ktoré ako celok hlasovalo za vystúpenie z únie a ja rešpektujem a aj obdivujem rozhodnutie zvyšku mojich spolukrajanov. V Severnom Írsku máme situáciu, kde Severné Írsko bude jedinou súčasťou, jednou časťou Spojeného kráľovstva, ktorá bude mať pozemnú hranicu s inou európskou členskou krajinou a to samo o sebe bude predstavovať výzvu som si ale istá, že máme napríklad tú spoločnú oblasť cestovania a tá bola etablovaná už predtým, ako sme boli súčasťou EÚ a myslím, že dokážeme zvládať tú hranicu tak, aby pokrok, ktorý sme dosiahli, nebol kompromitovaný. Ďakujem pekne, pani Doc. A teraz záradu pán predseda Korčok, pán minister Korčok. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanky, poslanci. Zvyčajne z tohto miesta vystupujem, aby som zastupoval radu a vy určite by ste chápali, eh, pochopíte teda, že v tejto chvíli nie som v takejto pozícii, pretože celá tá práca, eh, ktorú priblížil pán Juncker ako plány komisie na ďalšie roky, to všetko stojí pred nami. Ale ja verím, že môžem povedať v mene slovenského predsedníctva, že mu ďakujem za to, že navrhol pozitívnu agendu. Ja to považujem za výsadu, eh, že zastupujúc slovenské predsedníctvo, tu môžem teraz byť v čase, kedy on predstavil svoj prejav o stave únie. A chcem vás ubezpečiť, že my ako predsedníctvo sme si vedomí naliehavosti, ktorou musíme konať na to, aby sme sa vysporiadali so všetkými výzvami, ktoré pred EÚ sú. Sme si ich vedomi a nemusím ich pripomínať, sú evidentné a bezprecedentné. Chcem ale povedať, že ak je nejaká výzva, ktorú musíme okamžite riešiť, tak to je tá neistota. Lebo v opačnom prípade si myslím, že Európska únia bude prvá, ktorá sa stane obeťou populizmu a súhlasím s pánom Junckerom, že populizmus e, problémy nerieši, skôr ich vytvára. Po druhé, chcel by som povedať po tom, čo som si vypočul e, pána predsedu Junckera, e, že slovenské predsedníctvo opäť potvrdilo, alebo potvrdili sa tie právne zásady, ktoré si zvolilo slovenské predsedníctvo, tak to potvrdil aj pán predseda Juncker, tie naše priority, ktoré chcú viesť k hmatateľným výsledkom, chceme E, dať do centra pozornosti opäť občana, chceme zamedziť tej fragmentácii, rozdrobeniu. Druhá vec, e, chcem povedať, e, viacerí sa vyjadrili o tom nadchádzajúcom samite v Bratislave, piatok tohto týždňa. Aká bola tá pôvodná myšlienka, ktorá sa skrývala za týmto samitom? Veľmi jednoduché. Hlavy štátov sa stretli v júne v júni pardon, e, po tom e, britskom hlasovaní a dospeli k názoru, že potrebujú otvorenú a priamu diskusiu navzájom o stave únie a o tom, ako správne zareagovať na to, čo sa udialo v Spojenom kráľovstve. E, tvrdím si, teda dovolím si tvrdiť, že táto diskusia prinesie mnohé rozchádzajúce sa názory, ale nemyslím si, že by sme sa jej mali obávať. Táto diskusia už sa mala dávno uskutočniť a ak eh, ju budeme viesť, túto diskusiu s cieľom nájsť nejakú spoločnú reč, pokiaľ ide o budúce reakcie, tak určite Bratislava priniesie pridanú hodnotu. Po druhé, myslím si, že to naštartuje proces isté reflexie, ktorý sa bude potom diať neskôr, eh, tých šiestich, o 6 mesiacov, keď si budeme pripomínať 60. výročie rímskej zmluvy. A ja dúfam, že budú tri oblasti, na ktoré sa budú hlavy štátov sústrediť v nadchádzajúcich mesiacoch. Poprvé, migrácia. Ďakujem pekne, pán predseda Juncker, za to, že ste vyslali takýto apel na slovenské predsedníctvo, aby pracovalo na riešeniach, ktoré nám, pomôže, eh, ktoré nám pomôžu prekonať nejaké zdráhanie sa krajín príjmať utečencov. Zároveň je však dôležité, aby sme vytvorili istý systém a koncept, kde všetci budú môcť eh, na solidárnej báze participovať Ďalej e, vnútorná vonkajšia bezpečnosť, druhá oblasť. To bude mimoriadne dôležité. A nakoniec my jednoducho budeme zlepši- chcieť zlepšiť komunikáciu Európskej únii. E, Jean-Claude Juncker tiež sa odvolal aj na túto vec. A nakoniec, e, pán predseda, slovenské predsedníctvo na to, aby prinieslo matateľné výsledky, aby dokázalo zabezpečiť implementáciu čo najväčšieho množstva opatrení. Základom bude interinstitucionálna dohoda. To bude prvá vec, na ktorej budeme spolu s komisiou pracovať, keď budeme diskutovať o e, tom predbežnom zámere, alebo teda o tom liste, ktorý ste aj odosielali premiérovi Ficovi dnes. A dúfam, že predsedníctvo dokáže nakoniec dospieť k spoločnému vyhláseniu s komisiou a s parlamentom o legislatívnych prioritách. E, pán predseda, bolo mi dnes výsadou tu byť a ďakujem pekne za pozornosť. A teraz pán Rojl za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že predseda komisie nám pripomenul, čo sú základy európskeho projektu a že veľmi podrobne popísal tie ťažkosti, v ktorých sa dnes nachádzame a že odpoveď môže byť len konkrétne pracovať na projektoch, ktoré prinesú nejaké výhody Chcem to ešte potvrdiť niektorými konkrétnymi príkladmi. Proti populistom pomôže len získanie kredibility. A kredibilitu získava človek poprvé, hovorí hodnosť tak, že dokáže, že sa dokáže pridržať vlastných pravidiel a vlastného práva, vlastnej legislatívy. A preto kolegovia zo socialistickej frakcie k tomu patrí aj to, že tie dohody, ktoré sa týkajú paktu stability, budú e, dodržiavané a nebudú menené. Každý týždeň. E, dôveryhodnosť to znamená e, zasadiť sa aj za to, čo sú tie dohodnuté pravidla. Za to je zodpovedná aj samotná komisia. Po druhé, treba sa vymedzovať e, proti tým populistom. Nie len sa nechať unášať tým prúdom, ale mať vlastnú pozíciu. Tým pádom človek zvyšuje svoju kredibilitu. TTIP, CETA a iné ideme vždy konzekventne po tom, čo, čo chceme, alebo nemali by sme e, hovoriť o tom, že niektoré veci nie sú správne presadzované. Po tretie, e, tie riešenia musia pri, e, prichádzať, musia byť konkrétne, praktické. Čo ponúkame ako riešenie pre ľudí, pokiaľ ide o ich potrebu bezpečnosti? Čo umožňujeme na to, aby dochádzalo k bezpečnej výmene, výmene údajov medzi občanmi, čo robíme pri posilňovaní vonkajších hraníc, čo robíme pri spoločnej obranej politike. Nepotrebujeme nejaké veľké vznešené modely, skôr potrebujeme popísať veľmi konkrétne kroky. Možno dva, menej, ale ich veľmi precízne a e, podrobne popísať. Kto chce zabezpečiť rast v Európe, ten nemôže len mať peniaze v rukách, musí vytvoriť predpoklady na to, aby došlo k vytváraniu podnikov. A tam e, sú zádrhely v každom kúte Európy. Tam musíme veľa konať nie je to tak ťažké dosiahnuť menej pravidiel a nie všetko do podrobnosti riešiť legislatívne. Ďakujem pekne, pani Rodríguez. Yes, Mr. President, eh, Europe... Áno, pán predseda, Európa musí ostať eh, loď pre európskych občanov, aby mali kontrolu pod, nad svojimi životami v globalizovanom svete a na to potrebujeme cestovný plán s lepšími európskymi riešeniami. S vašim prejavom e, ste e, dali pozorhodný príspevok týmto smerom, ale Európsky parlament považuje za možné prijať veľmi jasné stanovisko za týmto účelom. Teraz my by sme chceli, aby Európska rada naplnila čo sa od neho očakáva v nasledujúcom samite eh, v Bratislave. No, dovolte mi povedať, že stredobodom tohoto cestovného plánu eh, musí byť silný sociálny pilier, ktorý zabezpečí, že všetky európsky občania sa budú môcť spoľahnúť na spoločný súbor sociálnych štandardov v pracovných podmienkach a sociálnej ochrane tento sociálny pilier by eh, sa mal spoliehať na ehm, silné nástroje, ktoré budú naplňať tieto sociálne štandardy. Domnievame sa, že Európska únia musí opäť sa stať e, motorom e, pre sociálno-ekonomické zlepšovanie a keď ste hovorili, že budete e, plniť túto politiku, mali by ste tiež naplniť dokončenie a završenie Európskej ekonomickej a menovej únie. Teraz pani Trivezius. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda komisie Juncker, ja E, nechcem e, byť neslušná, ale vy ste starí, unavení a opotrebovaní a vy predstavujete túto úniu, ktorá práve zlyháva, stroskotáva a e, čo robíte? Vy stále opakujete vaše frázy od vás. Žiaľ, nemôžeme očakávať nič nové ako ťažko padne naplnené správanie tých problémov, ktoré ste sami spôsobili, hoci ste aj dnes eh, prenesli pár eh, dobrých eh, postojov a postupov. Vy, ja vidím Európu v kríze a vy stále máme pretrvajúcu nezamestnanosť mladých v Južnej Európe, Brexit a terorizmus a Európa stále, a EU nemá stále uspokojivé odpovede na tieto problémy vy hovoríte, že chcete politiku e, lepšie e, vysvetliť, e, nemusíte ju lepšie vysvetliť, musíte lepšiu politiku robiť. Európa EÚ EU musí byť teraz reformovaná a to zásadne, ak chceme, aby táto EÚ v budúcnosti nezlyhala, ak chceme naozaj dať našim deťom odpovede do budúcnosti. A e, ja si e, nemyslím, že e, práve pán Ferhofstad od liberálov je správny, aby nás ako Európsky parlament zastupovali, alebo prinajmenšom by som rada o tom hlasovala, či on bude viesť vyjednávanie o Brexite, pretože on ako nikto iný presadzuje centralizmus v tomto dome. Vy odmietate Európu a la carte a myslím si, že to nemôže byť riešenie do budúcnosti. Ďakujem teraz e, za e, jednotenú lavicu. Má pani Ferrera slova? Pán Ferrera? Juncker. Ďakujem, pán predseda, pán Juncker. Včera Business Europe, Európska konfederácia hlavných zamestnávateľov, predstavila svoju objednávku na budúci summit v Bratislave. Netreba byť jasnovicom, aby sme uhádli, že tam sa budú riešiť hlavné požiadavky európskeho kapitálu, tak ako na ostatných samitoch, ako sa stalo dnes tu. Toto je hlavná povaha EÚ e, a tieto a nie iné záujmy bráni. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa búria, chcú brániť svoju budúcnosť, práva, zamestnanosť, platy, E, tým na tých zostávajú hrozby a vydieranie. Pozrite sa, ako prebieha proces sankcií proti Portugalsku. Zachrániť Európu treba, ale preto je potrebné poraziť Európsku úniu, pretože Európa Junckera a Barrosa a Goldman Sachs a LuxLeaks nikdy nebude Európou pracujúcich a národov, ktorí si zarábajú na život svojou, svojimi rukami. Toto je skutočná pravda. Teraz e, pán e, Justin za zelených. Ďakujem, pán predseda. EÚ nie dokonala. Predseda Juncker to akceptuje a ja vítam niektoré iniciatívy, ktoré spomenul, aby e, riešil tie výzvy, ako napríklad v oblasti tvorby pracovných miest a prepojiť konektivity a sociálnej spravodlivosti e, tiež povedal, že E, má obsahovať solidaritu. Ľudia v Škótsku hlasovali e, v júni za zatrvanie v EÚ, aby sme konstruktívne naďalej pracovali na kolektívnych výzvach nacrenské um, úsilia e, sa vynakladajú v Škótsku, aby sme chránili stanovisko a postavenie Škótska, hlavne pri prístupe na spoločný trh. Škótska vláda pracuje tvrdo na tom, aby presvedčila vládu Británie, aby uznala demokratickú voľu škótskeho ľudu a dúfam, že e, komisia, rada aj parlament budú otvorení e, tomu, aby sme zohľadnili demokratickú voľu ľudí Škótsku, to by bola solidarita. Ďakujem teraz za skupinu FDD. Pani Ferrara má slovo. Ďakujem, pán predseda Minulý rok predseda Juncker nám povedal, že v Európskej únii nie je dostatok Európy a nie je dostatok únie. A myslím si, že dnes by sme mali byť o tom presvedčení. Vy ste hovorili o ideálnej Európe plnej solidarity, ktorá odpovedá na potreby obyvateľov. Bohužiaľ, to je veľmi vzdialené Európe, ktorú my poznáme dnes. Možno, že sa Európskej únii podarilo zachrániť banky, ale nerieši migračné toky, negarantuje ekonomický rast pre všetky štáty. Európska únia je ponímaná ako e, centrum moci, elity a lobbystov e, a práve títo determinujú E, procesy, zvyšuje sa úspornosť, redukuje sa ľudová demokracia, demontujú sa výdobytky sociálneho štátu, dochádza k divokej a bezbrehej liberalizácii pracovného trhu a táto politika e, vsadzuje na e, chudobu a sociálny pokrok súčasnej a budúcej E, generácie e, nie je v programe Európskej únie. Keby tomu bolo tak, tak európska, európske občania budú od, odmietať úniu. Teraz má slovo pán Salvini. L'ennesima farsa, l'ennesime parole al vento, 3000 morti nel mar Mediterraneo di questa Unione. To je, pokiaľ ide o e, Mediter- o stredozemné more, došlo tam k trom tisícom úmrtí nepriatelia Európy, hovorí sa, že sú populisti a nacionalisti. Pozrite sa na lekára, ale na nejakého dobrého lekára a hľadajte e, liečbu na 5, pre 500 miliónov Európo, Európanov, ktorí si myslia, že e, hrozbou, e, našou hrozbou je terorizmus a my ho pomáhame financovať, pretože v každej loďke, ktorá prichádza do e, Európy, sú milióny pre islamistov. E, strácame milióny peňazí, strácame pracovné miesta a my darujeme peniaze Turecku, ktoré nám nič za to nedáva a, ktorá, a ktoré negatívne reaguje na vlády, ktoré boli demokraticky zvolené a ja ich rešpektujem. Je to prípad Polska a Maďarska, pán predseda. Ja si myslím, že toto je jeden z posledných prejavov tohto typu, ktorý ste v tomto paláci predniesli, pretože občania sa prebúdzajú národnostne aj populisticky. Zonneborn. Teraz má pani Zonneborn slovo. Pán Zonneborn. Ďakujem, šéf. EÚ sa zmenila, keď ja e, som e, nastúpil e, do e, tohto funkčného boja. Chcel som e, bojovať za silnejšiu Európu z 27 satelitných e, štátoch a tento počet sa teraz e, znižil po Brexit a e, po e, nastávajúcom e, tej možnosti, že e, Maďarsko sa pridá. Chcem vás upresniť, že vláda, ktorá odmieta ehm, prijať e, daňové ehm, príjmy od e, firmy Apple, e, sa zdá, že Európa je riadená firmami a nie ehm, vládami a e, preto e, chcem e, vyzvať kolegu z Jerska. Vám chcem povedať, že pán kolega z Jerska, ak si myslíte, že Apple chce vytvoriť pracovné miesta v Jersku, tak na to zabudnite. Prosím, berte tie peniaze a chodte. 13 miliónov eur vám kopy oveľa viac iPhoneov a to e, vytvorí e, väčší e, daňový príjem pre jesko a potom si môžete kúpiť ešte viac iPhoneov a to je situácia, ktorá je vzájomne výhodná pre vás a premyslite si to pri uh, Eh, fľaši eh, whisky a eh, tiež pán Juncker chcem vás požiadať, aby ste komisára Oettingera požiadali, aby prestal sa stále prihlasovať do pevnej siete s svojím telefónom a to zníži náklady na roaming. Ďakujem aj za váš prejav, za to, že ste ma uznali ako šéfa. Ja som nevedel, že som šéfom takému nadanému človeku. Pán Levandovský? Ďakujem. E, videli e, sme e, veľa optimizmu v dnešnom prejave o stave únie, pretože nie preto príčina tento klimat a duch doby Európa je vyplnená s populizmom a xenofóbiou a také terajšia realita. Xenofóbia, populizmus určujú agendu aj tón verejnej debaty a riadia ľudské emócie vlastne Podalo sa e, nám e, spojiť všetky úlohy spojené s otvorenými hranicami a Pilierom toho bol Nigel Farage e, a je mm, často citovaný v mnohých štátoch pozitívne, ale e, teraz kľúčovým slovom e, pre európsku dušu bude bezpečnosť a to security, ktoré sa bude skloňovať vo všetkých podobách od bezpečnosti hraníc až po bezpečnosť na pracovnom trhu. Treba prijať túto výzvu a konfrontáciu, pretože ak bude e, v pohľade e, ľudí ohrozená národná bezpečnosť, e, my stratíme našu pozíciu a to je chyba, pretože nebudeme mať národnú odpoveď na terajšie výzvy a takže ja si myslím, že je dobre pripravený program samitu v Bratislave a treba uh, nájsť spoločný uh, menovateľ uh, a to spoločná odpoveď na bezpečnosť uh, na potreby. A v tomto prípade uh, spoločný menovateľ je najmenší spoločný menovateľ. Ja Ďakujem, pán Levandovský. Uh, Je tu otázka pána poslanca Jureka na vás. A predseda Juncker nepovedal ani slovo o rodine, o, o právach rodiny a kríza rodiny a e, kríza e, porodnosti e, je už výsledkom 10-ročnej krízy. Vy ste populisti a vy sa bajíte povedať, že rodina predstavuje vzájomné povinnosti a o tom nemôžu populisti hovoriť? Sám dobieral text Predseda e, Juncker si sám napísal text svojho e, vystúpenia. Myslím si, e, že mal trefný text aj tón vystúpenia vzhľadom na terajšiu klimu, ktorá je v Európe. Teraz za frakciu SAD pán Staničev. Ďakujem, pán predseda, pán Juncker máte ťažké poslanie viesť Európsku komisiu v čase, keď E, nemysliteľné sa stáva možná sa aj v skutočnosti deje. Brexit alebo mm, nedostatočná solidarita pri e, riešení e, kríz utečencov a migrácie sú len prejavy, ale aby ste pomohli Európskej únie a vytvorili jej výhľad, musíte riešiť tie korene a príčiny a za 5 rokov predsedovania pána Barosa E, sociálna Európa e, bola obetovaná politike úspor. E, vy, keď ste boli zvolení za predsedu komisie, ste slúbili, že to zmeníte a povedali ste, že Európa má mať sociálny štandard bonity 3A, ale to ešte nie je realita. Socialistická rodina očakáva od vás a od komisie, že budete mať jasnejší cestovný plán, ktorý vyváži slobodu podnikania a iniciatív e, s jasnými e, sociálnymi štandardmi únie. E, a ešte raz vás vyzývam, aby ste vážne riešili otázku mladých v Európskej únii. Naša rodina navrhuje jasný plán pre Európsku mladie s štyrmi jasnými piliarmi s zamestnanosťou a viac peniazmi pre zamestnanosť pre záruku mladých, pre kultúru, vzdelávanie a ochranu detí. Ak začnete za to bodovať, bojovať a urobíte z toho realitu, tak potom bude dobrá šanca, že Európa e, naspäť získa svoju dôveru u občanov. Ďakujem, pán Stanšev. Teraz za frakciu EKR, pán Cile. Nākošais 12 visiem būs e, viss, ko viņi vēlās. E, vairāk sociālā, bet ne my chcem, Európania chcú viac sociálnej Európy, ale vy hovoríte len o väčšej, väčšej úspornosti, o aplikácii paktu rastu a stability. Veľká Británia, prečo, keďže Veľká Británia opúšťa Európsku úniu, tak možno bude lepšie e, usadiť kapitálový trh inde ako v Londýne. Ale keď sa pozrieme na Európsku európsky kontinent, tak vidíme, ako rastie nerovnosť a táto bude ešte viac rásť, pretože mladé generácie budú hľadať e, svoj život a svoje sny niekde inde. Vy hovoríte, že e, sme dospe, dospeli na dno. Ale nehovoríte ako ďalej. E, my sme všetko vytvorili za účasti Veľkej Británie a USA. A vy ste sa vôbec nezmienili o Rusku. A jediné, čo ste povedali, že zaplatíte kompenzácie za straty pre producentov mlieka. Ale Krím, vy nehovoríte nič o tom, že je tu agresia na hraniciach EÚ. Ďakujem, pani Matias. Vážený pán predseda, ďakujem Eh, hovoríme o stave únie, ale hovorme konkrétne a nerobme tu zoznam všeobecnosti. Máme tu 6 zvyško, eh, prebytku z roku 2006 až 2013. Eh, Nemecko navyšuje svoje prebytky, ale my vieme, že pre Nemecko sú pratia iné pravidlá, pretože je Nemeckom. Francúzsko naďalej porušuje pravidlá eh, ohľadne pas, rastu, paktu stability a rastu a žiadne eh, dôsledky sa proti Francúzsku nevyvodzujú, pretože je to Francúzsko. Portugalsko malo eh, malý deficit, oveľa nižší pod legálnym limitom, ale všetci tu hovoríme o hanebnom procese sankcií proti Portugalsku Prečo, pán predseda? Pretože Portugalsko je Portugalsko. Je chudobným štátom Európskej únie a túto krajinu ste ignorovali vo vašom prejave. Pán predseda, nehambíte sa. Minute, Ďakujem, na jednu minútu, pán Lundgren. Európska únia sa tvári, že niečím či nie je. A napriek tomu, čo hovoríte, pán Juncker, dochádza tu k veciam, ktoré prebiehajú rýchlo, stráca sa dôvera a mnoho ďalších vecí a tento nedostatok dôvery sa prejavil v Británii. Mali sme tam voľby. A teraz vidíme, že britské obyvateľstvo sa chce oslobodiť od toho ťažkého jarma Európskej únie a my vidíme, že musíme mať čo najlepšie vzťahy s Veľkou Britániou v budúcnosti. Pán Juncker, vy ste tiež hovorili aj o spoločnej vojenskej sile, o obranej spoločnej sile. Ako viete, Švedsko bolo vždy neutrálnou krajinou, ale je to zároveň synonymom o civilizácii v tejto vážnej kríze a my musíme skutočne e, nútení v rámci e, únie do takejto nútenej vojenskej spolupráce a otázka dôvery by mala byť tým najdôležitejším, pretože to je teraz hlavná otázka v hlave vodičov. E, Európa je trochu chorá, mali by sme sa pozrieť, čo budeme robiť v budúcnosti. Teraz jednu minútu, pán Ďakujem. Európska komisia sama kvalifikuje e, tento e, stav ako existenciálny a ja by som povedal, že dokonca katastrofálny. Británia povedala goodbye, odpúšťame túto Európsku úniu a e, tento týždeň e, majú odsúdiť e, Polsko s väčšinou rozhodnutím tohto parlamentu a z Luxemburska prichádza e, e, výzva na e, vylúčenie Maďarska. Aké to absurdné. Pamätáte si pred pár rokmi, keď na tomto kontinentu vládol priateľstvo a spolupráca a spoluexistencia do spoločnej budúcnosti v miery a dnes táto centralizácia zmenila veľa a sú tu spory a prostredníctvom nesprávnej menovej politiky s eurom a E, utečeneckou politikou. E, ja vás vyzývam, aby ste e, počúvali toto bytie na poplach, ktoré prišlo s Brexitom. Vraťme sa k právnym štátom, k subsidiarite a zvrchovanosti členských štátov a väčšej účasti občanov na riadení únie. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Konečne prv, e, vidíme prvé základy Európy, ktorá sa chce brániť. Težme sa tomu, ale nezabúdajme, ako ste celkom správne pripomenuli, pán predseda komisie, že e, vojenské síly sú nástrojom v službách zahraničnej politiky a vy ste uviedli príklad Sýriu. A ja by som uviedol ďalšie dva. Aká je naša zahraničná politika voči Rusku? Minské dohody neboli negociované Európskou úniou, boli negociované dvoma členskými štátmi. A ďalej tu máme situáciu na Kaukaze, hrozba nad baltskými štátmi, plynová diplomacia Ruska. To, sú, e, to nie sú témy pre úniu je to naozaj extravagantné, že štvrť storočia po skončení chladnej studenej vojny nie sme schopní hovoriť jedným hlasom s Moskvou. Ďalší príklad Líbia. E, tá je hlavnou vstupnou bránou migrantov a e, vstupnou bránou islamistov. V úsilí e, postavenia krajiny na nohy EU, USA, Katar, Egypt a ďalší E, a spolu s istými členskými e, štátmi tam poťahujú svojimi motuzikmi. Kde je Európa? Samozrejme áno, pre e, humanitárne akcie to je v poriadku, ale aby príjmala rozhodnutia spolu ostatnými, to nie bez spoločnej politiky budeme mať e, vlastne spoločné nástroje na to, aby sme spoločne ďalej nič nerobili. Ďakujem. E, Ďakujem, pán, pán Fleckenstein, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Chcem e, len e, vybrať jeden aspekt z toho prejavu. Občania unie majú právo na bezpečnosť a bezpečnosť vnútri a bezpečnosť navonok a preto, pán Juncker, máte e, moju podporu pre vaše návrhy na lepšiu spoluprácu tajných služieb a aj na Fond pre spoločnú obranu politiku, aj e, na e, začatie štruktúrálnej stálej spolupráce v tejto oblasti. Ale to všetko má viesť k väčšej efektivnosti a nie k nezmyselnému e, ďalšiemu zbrojeniu a e, preto um, túto želanú aktivitu môžeme plniť len potom, keď členské štáty budú um, pripravené tie dodatočné prostriedky dať k dispozícii. Bezpečnosť v našich vonkajších hraniciach a kontrola nad tým, aby sme vedeli, kto príde dnu a kto pôjde von, to sme zanedbali a musíme tam viac urobiť. No jedna vec musí byť tiež istá, že to e, nie je riešenie našej utečeneckej krízy pomôže e, nám, aby sme e, našu e, krízu EÚ riešili pri ubytovaní a prezdeľovaní utečencov, ale krízu nám pomôže vyriešiť len to, keď všetky vlády budú brať vážne tie hodnoty, ktoré chceme obhajovať a aby sme tiež pracovali proti príčinám úteku e, ľudí a mm, to e, musíme pretaviť aj do prostriedkov, ktoré poskytujeme finan- ako finančnú pomoc. Teraz na 1,5 pol minúty. Pán Juncker, Európa je v horšej situácii ako pred rokom. Atentáty vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Brexit a mafie, ktoré rozhodujú, ktorí utečenci prejdú, náraz populizmu, nezamestnanosti, skepticizmu, pocitu, že systémy nefungujú. Inštitúcie fungujú, fungujú komisia aj parlament, ale nefunguje solidarita medzi štátmi. Bez solidarity nie je Európy, aj keď máme európske inštitúcie. E, solidarita je vakcínou proti nacionalistickým snahám, proti vojne. Solidarita, ako ste povedali, pán Juncker, aj Weber je európskym spôsobom života, ale musia mať k nemu prístup rovnako všetci občania a nie jedni viac a druhí menej Všetky krajiny musia plniť svoje záväzky voči deficitom a rozpočtovým deficitom ale nemali by sme e, jedni členovia sankcionovať ďalším. Solidarita znamená, že Putin je hrozbou, ale zároveň e, e, je treba dať najavo, že masívna imigrácia je nebezpečenstvom. My potrebujeme jednotnú ekonomiku a nie 28, jednu solidaritu tu pre 27 a 27 pre jednu solidaritu. Európa je jediným možným, jedinou možnosťou pre budúcnosť Európy. A e, ja vás chcem podporovať, aj vás, a ja, aj moja krajina, Španielsko. Madame Fajon. Pani Fajon, minúta. Len sa ospravedlniť skôr, ako vystúpite. Vidím, že je tu modrá kartička kolegu. Pán González Pons, akceptujete? Nech sa páči, 30 sekúnd. Pani Senra. Eh, eh, Ďakujem, pani predsednička, pán Pons. Myslíte si, že je spravodlivé, eh, keď španielská vláda oznamuje viac úsporných opatrení a viac škrtov, aby splnila požiadavky EÚ. E, myslíte si, že tieto opatrenia nebudú na škodu tým najzraniteľnejším vrstvám v Španielsku? Ďakujem, pani predsednička. Nazdávam sa, že Španielsko ako všetky krajiny Európskej únie musí plniť svoje záväzky Myslím si, že ak sme jednotnou ekonomikou, tak sa musíme e, správať podľa pravidiel navzájom voči sebe. Nemyslím si, že by malo byť Španielsko sankcionované, ale myslím si, že Španielsko by malo byť na úrovni a e, dodržiavať slovo. Dodržiavať slovo e, to robí dobrých priateľov. Pani Fajon, minúta. Ďakujem pekne. Nedôvera, taký je stav únie. Strata európskej identity, Mnohí Európania buď zabudli na túto identitu, alebo ju nikdy nepoznali. Prečo? Pretože príliš veľa politikov a lídrov zabudlo na európske hodnoty, pretože sme neboli schopní okamžite a rozhodne zareagovať na porušovanie našich práv a hodnot v rámci aj mimo Európskej únie. Pretože neponúkame sociálnu Európu Dlhodobá vízia musí vychádzať zo solidarity, zo sociálnej demokracie a nie z nejakých tajných dohôd. Nemali by sme eh, byť eh, nejakým spôsobom nadmerne zaťažený otázkou bezpečnosti a nejakým spôsobom ignorovať aj eh, ochranu súkromia občanov európskych. Solidarita je skvelá myšlienka, to by mohlo pomôcť integrácii mladých, ale my potrebujeme optimizmus, pretože pesimizmus problémy nerieši. A všetci tí z nás, ktorí sú na zodpovedných miestach, tak e, musíme vedieť, čo robíme v budúcich mesiacoch a budeme potom braní na zodpovednosť, keď sa ešte rozšíri ten populizmus a nacionalizmus. E, ďakujem pekne vám predseda. E, vaše vystúpenie bolo jasné a takisto veľmi vhodné v tejto hysterickej chvíli. Z vášho vystúpenia vychádza isté svetlo po dlhej kríze. E, vychádzame z takého jasného nie, ktoré nám bolo povedané, e, teda nášmu projektu únie zo strany dôležitého štátu a my e, sa musíme zodpovedne k tomu postaviť. Vidíme, ako každý deň rastie nedôvera našich občanov voči Európe. My každopádne ako, ako teda vy hovoríte, aj my požadujeme od komisie e, e, rázny krok smerom k zvýšeniu kvality. Je potrebné prijať väčšie ambície, konkrétnosť a definitívne, ale jasné ciele. Je nevyhnutné zabezpečiť e, následovné oblasti bezpečnosť, imigráciu, pracovné miesta a ochrana vkladov. Takisto je nevyhnutné ešte ďalej posilniť oblasť bezpečnosti je to nevyhnutné, je nevyhnutné vytvoriť vlastnú armádu a predovšetkým vonkajšiu politiku, ktorá bude skutočne spoločnou. Toto je krok, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme dokázali výlučne pokračovať v zachovaní mnohých rokov miera, ktoré, mieru, ktoré boli tým základným výsledkom 60. rokov e, nášho spoločného zotrvávania. E, nezamestnanosť, predovšetkým tá mladých, v Európe prekročila 20 v mojej krajine dokonca 40 skúsme strojnásobiť ten plán investičný, ktorý ste načetli, stimulujme investície a tým e, opäť naštartujeme rast a zamestnanosť. Takisto treba zabezpečiť ochranu vkladov. My si myslíme, že formou bail-in sme naozaj ochránili občanov alebo len e, tie e, rozpočty štátov. Európa, tak ako ste vypovedali, potrebuje konkrétnosť a rýchle odpovede, ktoré treba dať občanom. Nie je možné nejakým spôsobom sa pretekať, ísť cestou samitov v troch, vo formáte troch krajín. Teraz je čas konať, pán predseda Juncker. E, pani van Bremt, e, minúta. A pani predsednička, ďakujem. Vážená pani predsednička, ja som očakávala, že prídete s pozitív... Vážený pán predseda, ja som očakávala, že prídete s pozitívnymi návrhmi, pretože z pohľadu našej e, politickej skupiny netreba prehlbovať depresiu po Brexite, ale treba reagovať na výzvy. Povedali ste, že Európa nie je dostatočne sociálna, ale e, moja politická skupina si to myslí tiež. E, musíme riešiť sociálny dumping, Chceme riešenie nezamestnanosti mládeže, čo je veľmi dôležité, lebo mládež podporuje európsky projekt, ale podporuje inú ekonomiku. A to je tak trochu moja kritika. Vy ste tu predložili dlhý zoznam e, želaní a projektov, ale po, poďme do transformačných projektov. My potrebujeme inú ekonomiku, aby sme mali iné pracovné miesta ak treba investovať, tak treba investovať práve do transformačnej ekonomiky. Ďakujem pekne, pán Sajer, minúta. Ďakujem pekne, e, vážená pani McGuinness. E, pán Juncker e, dôrazne hovoril aj o otázke bezpečnosti. EPP víta skutočnosť, že oblasť vnútornej bezpečnosti bude mať svojho vlastného komisára. Je naozaj čas, aby sa pridal aj tento parlament. Chcem navrhnúť, aby parlament eh, menoval eh, osobitný výbor pre otázky vnútornej bezpečnosti, komplexné záležitosti vnútornej bezpečnosti a terorizmu eh, v súčasnosti rieši parlament len v rámci jednej dimenzii a to sú ľudské práva a ich dodržiavanie. Hovorím o migračnej kríze ako maďarský a európsky politik. Naša pozícia je jasná. Namiesto toho, aby sme tie problémy riešiť na úrovni EÚ, tam by, mali by sme ich riešiť na mieste, tam, kde je možné pomôcť ľuďom, utečencom. Hlavne, aby sme dokážali zabezpečiť ich čo najrychlejší návrat do krajín e, domovských. E, je nevyhnutné zabezpečiť nelegálnu migráciu, je treba zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc, tak ako to robí Maďarsko. Nepovažujeme za spravodlivé, že ľudia, e, ktorí sú takýmto spôsobom opustení alebo ktorí sú aj pozývaní do niektorých krajín, potom budú rozdielovaný a distribuovaný podľa nejakých povinných kľúčov. E, treba sa na to pozrieť a prijať správne rozhodnutie. Ďakujem pekne. Pán Sajer, je tu pre vás modrá karta od pána Jučeči. Akceptujete? Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Neviem, Neviem, kde pán poslanec eh, z Fidesu hovoril o ľudskosti, ale ako sa môže s takýmito slovami pozrieť do očí pánovi Junkerovi, keď v Maďarsku je teraz eh, vedená kampaň z verejných peňazí, kde napríklad fotografia pána Junkera je um, prilepená na fotografii záventému letiska po teroristických útokoch, ako keby pán Juncker mohol za to, že tam došlo k teroristickému útoku. No a to hovoríte o ľudskosti? Prepačte, vy ste prekročili 30 sekúnd na vašu otázku. Máte na toto nejakú reakciu? Ja som nepočul žiadnu otázku, pani predsedajúca. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Tomas, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja budem citovať jedného Francúza, ktorý hovorí, že kde nie je lásky, nie je ani dôkazu lásky. Po Brexite, pán predseda, vaše vyhlásenie lásky k Európe nestačí. Potrebujeme aj dôkazy. Koľko rokov už čakajú občania na európsky sociálny pilier? Už v tento pilier ani neveria. A 80 legislatívy EÚ je zablokovaná. To nás nemôže tešiť. Chýbajú nám takisto rozpočtové prostriedky a to zasa prispieva k celej tej imobilite, ktorú tu máme. Parlament chce ale konať a chceme, aby politické sluby boli vybavené dostatočnými finančnými rozpočtovými prostriedkami. Musí to všetko začať skutočnou revíziou viacročného finančného rámca. Potrebujeme iný rozpočet na rok 2017. Každé nové politické rozhodnutie, také, aké ste vy ohlásili dnes, my s vami súhlasíme, pokiaľ ide o bezpečnosť, hranice, obrana, ale toto všetko musí byť vybavené dostatočnými finančnými prostriedkami, pretože keď sa robia e, rozpočtové škrty, tak sa blokujú investície zajtrajška. Čiže my chceme, aby naozaj ste dali financie napríklad na záruku pre mládež. Vy ste ju e, spomínali, ale komisia tam má zatiaľ nulu pri záväzkových rozpočtových prostriedkoch na rok 2017 pán predseda, pán predseda rady. Teraz chceme iniciatívu pre skutočné nové vlastné zdroje európskeho rozpočtu, návrh a rokovania s parlamentom a každým členským štátom. Ďakujem kolegovi a kolegyne. Máme tu určitú pre, e, flexibilitu, ktorú nám dal predseda, ale aj tak musíme dbať na čas. Pán Ranžel, teraz jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán predseda Európskej komisie, aby som vám chcel poblahoželať k vášmu prejavu. Vy ste hovorili o základných prioritách únie a opatreniach, konkrétnych opatreniach, ktoré sú potrebné. Ale mám jednu otázku. Vy sa obávate populizmu a euroskepticizmu. A zároveň to, čo vidíme v správach a to, čo sa hovorí v zákulisí e, európskych inštitúcií, je o možnosti e, pozastaviť a znížiť štrukturálne fondy pre Portugalsko a Španielsko. Krajiny, ktoré e, priniesli veľké obete a sú pripravené dosahovať stanovené ciele, by nemali byť takto trestané. Ak komisia je toho názoru, že by sa nemal trestať portugalský štát, tak by mala brať do úvahy, že aj ľud, univerzity a podniky by takisto nemali byť e, um, trestané pozastavením týchto fondov e, pretože v opačnom prípade narastie v Portugalsku a Španielsku populizmus a to hrozí e, európsku integráciu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Weidenholzer na jednu minútu. EÚ nie je v dobrom stave, ale to nemôže byť dôvod na škodoradosť. Niektorí kolegovia sa nemôžu ani ovládať a oddávajú sa svojej škodoradosti teraz, ale my sme neboli na toto zvolení. My sme boli zvolení, aby sme riešili problémy a tieto ťažkosti musíme poňať ako výzvy. Európa rástla vždy vtedy, keď e, prekonávala svoje problémy. Nemali by sme pritom sa sústrediť iba na tie najevidentnejšie problémy, ako hospodárska kríza, utečenci, inštitucionálna kríza, ale musíme mať taký um, ďaleko siahlejší pohľad do budúcnosti. A ja som veľmi rád, že vy, pán Juncker, ste hovorili v prejave o digitálnej budúcnosti. Toto je vec, ktorú môžeme zvládnuť iba európskou odpoveďou. Digitálny trh pre Európu je teraz najdôležitejší projekt, pretože vytvára pracovné miesta. Pokiaľ ide o balík e, legislatívy pre ochranu údajov, videli sme, že my ako e, Európania sme schopní stanovovať globálne štandardy. Pán Karas, nech sa páči jedna minúta. Pani predsedajúca, pán predseda, dámy a páni, pán Juncker, vy ste popísali stav únie a konkrétny akčný plán a splnili ste naše očakávania, pretože ste pomenovali presne tie najnaliehavejšie problémy. Našim problémom je, ako niektorí politici zaobchádzajú s tými globálnymi výzvami, s um, obavami, so strachom ľudí a so spoločnými um, rozhodnutiami EÚ. My musíme riešiť to, aká je skutočná nálada ľudí, musíme sa tomu postaviť a nie, nesmú sa nám mm, triasť kolena e, pred populizmom, ktorý chce EÚ obrať o dôveryhodnosť. Summit v Bratislave by mal byť signálom solidarity. Musí to byť bod obratu. Musíme teraz my vo všetkých členských štátoch e, sa obrátiť, doslova otočiť na našej ceste smerom k väčšej daňovej spravodlivosti, za e, investičný plán, aby sa zdvojnásobil. Musíme podporiť konečne digitálny vnútorný trh, musíme pomôcť utečencom, musíme chrániť spoločnú vonkajšiu hranicu a musíme vybudovať spoločnú azylovú a migračnú politiku. Pán Colbert, jedna minúta. Pán Corbett, pardon. Pani predsedajúca, Európa teraz čelí mnohým problémom a Brexit je jeden z nich. Brexit to bude e, rozvod par excellence a ak to celé pôjde príliš rýchlo, tak to bude naozaj katastrofa pre obe strany. Je tam dlhý zoznam problémov, ktorý sa musí riešiť a dennodenne objavujeme nové a nové problémy, ktoré kampaň za Brexit nikdy pred referendom nespomínala britská vláda ešte nepožiadala o článok 50, lebo stále nemá ani len najmenšiu predstavu o tom, čo chce robiť a ako chce riešiť tieto mnohé problémy. A veľkou výzvou je, či si Británia chce zabezpečiť miesto v jednotnom európskom trhu, ale ak chce ostať, musí akceptovať všetky spoločné pravidlá pre vnútorný trh. Alebo otázkou je, či Británia úplne upustí vnútorný trh a bude potom samozrejme musieť riešiť všetky colné a iné bariéry. Je to nepríjemná voľba, ktorú musí prijať Británia. Bude to mať obrovské dopady na občanov. A ľudia, ktorí chceli vystúpiť z EÚ v Británii, sa budú sťažovať, uvidíte, pretože povedia, že za toto oni nehlasovali. Brexit ešte nie je vyriešenou záležitosťou ani na európskej úrovni, ani na národnej úrovni budú to stále väčšie a väčšie starosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šmit vám chce položiť otázku v rámci modrej karty. Akceptujete? Máte 30 sekúnd. Nech sa páči. Pani predsedajúca, ďakujem. Ďakujem, pán Korbet, že vyslovil poctu európskemu duchu. Ja takisto ako on odsudzujem tú nečestnú kampaň za vystúpenie z EÚ, ktorá sľubovala veci, ktoré nedokáže splniť nikdy. Súhlasíte so mnou v tom, že musíme zabezpečiť spoločný prístup Veľkej Británie, aby sme za, zaručili záujmy Gibraltáru, Londýna, Škótska aj Severného Írska? Musíme mať určitý časový plán ktorý by vyhovoval práve aj e, záujmom Veľkej Británie a ten potom predložíme našim európskym priateľom. Áno, ja plne súhlasím s tým, že táto situácia vytvorila obrovské problémy, ktoré neboli preskúmané vopred pred referendum a nikdy o nich vôbec nehovorili tí, ktorí chceli vytlačiť EU, pardon, Britániu z EÚ. A teraz všetky súčasti a zložky Spojeného kráľovstva sa musia spojiť a spoločne na tomto pracovať. Ľudia onedlho si plne uvedomia, čo znamená Brexit, tie sľuby, ktoré boli dávané, že Brexit všetko vyrieši, že z Británie bude aj raj. Mnohí v Británii povedia, že chcú e, na novo rozhodnúť o tejto veci. Ďakujem. Pani Šujca, nech sa páči. Jedna minúta. Pani predsedníčka, pán Manfred Weber povedal, že by sme mali prestať používať populizmus proti politikom v Bruseli. Našou povinnosťou je hovoriť pozitívne veci o EÚ. Pán Juncker ja vám ďakujem za váš prejav, pretože vy ste sa vyjadrovali presne takým spôsobom, ako by sme sa mali aj my všetci v národných parlamentoch vyjadrovať, nie iba tu, na pôde tohto parlamentu. Je pravdou, že dôvera v Európu bola nahlodaná po, pro Brexite, ale nebola úplne zničená. Európska únia nesmie ostať izolovaná, nesmie fungovať osamotená, jej problémy nemôžu byť vyriešené iba v Berlíne a v Paríži, musia sa riešiť aj v Madride, v Aténach či v Zagrebe. Pripomínam, že kolega Plenkovič bude novým chorvátským premiérom a som si istá, že Chorvátsko bude prispievať svojim dielom k vytvoreniu európskej zahraničnej politiky. Pán Juncker, ja vás uistujem, že vás budeme podporovať a snažiť sa o splnenie našich spoločných cieľov. Ďakujem veľmi pekne za to, že podporujete myšlienku, že pracovníci všade EU musia mať rovnaké podmienky aj rovnaké mzdy. Je to spomenuté 16 krát v európskych zmluvách. Pani Toja, nech sa páči. Ďakujem. E, riadiť každodenný život Európy sa samozrejme nezaobíde bez určitých chýb, ale na našich rozhodnutiach od našich rozhodnutí závisí história. Dnes sa nachádzame eh, v dobe eh, historickej eh, krízy. Pán Juncker urobil veľmi dobre, že nám pripomenul našu dnešnú zodpovednosť. Tá naša dnešná zodpovednosť je skutočne zodpovednosťou historickou. Musíme e, sa postaviť e, čelom k Brexitu a ďalším tendenciám v európskej politike. E, ani uzavretý pakt nie je univerzálnym riešením. Potrebujeme lepšiu fiskálnu kapacitu Európy. A keď sa ten pakt bude uplatňovať inteligentným spôsobom, tak nestratí dôveryhodnosť. Chcem ešte e, povedať e, dve veci. Treba e, skutočne bojovať proti daňovým únikom a za sociálnu rovnosť riešiť problémy nezamestnaných. Treba riešiť európsku sociálnu politiku, aby sme opäť získali dôveru a aby sme ukázali, že sa skutočne zaoberáme právom občanov na e, dôstojnosť, takže príjmime e, túto, e, tento Paduanov návrh. Ďakujem. Mr. Bullman, one minute, please. Pán Bullman, minúta. Vážený pán predseda komisie, právom ste povedali, že mnohé momentálne nebeží v Európe tak, ako by bežať malo a v mnohých oblastiach nám chýba žiaduca solidarita aj v prípade, keď je naša politická skupina právom tvrdí, zadajme si odvážnu agendu v zmysle spravodlivej Európy. Uvedomujeme si, že mnohé záležitosti sa blokujú na národnej úrovni. Ja chcem zopakovať jeden návrh, ktorá, ktorý urobila moja politická skupina. Musí byť rozdielom, či krajina aktívne bojuje proti nezamestnanosti, E, mládeže. Teda musí byť rozdiel v tom zmysle, či krajina e, v skutku investuje do e, moderných technológií alebo či investuje do obdobia doby kamennej. Je dôležité, či krajina chce ponúknuť utečencom nový domov alebo či ani prstom nepohne. Takže máme tu veľký potenciál pre tvorivosť, Musíme zmeniť e, naše e, pravidlá týkajúce sa finančných prostriedkov. Takže toto čakáme od komisie. Teraz na jednu minútu. Pani Garcia Perez, ďakujem pekne. Pani predsedajúca prichádzame o európske hodnoty, naše ciele nie sú jasné, kríza pokračuje ďalej, takže to by bolo, to by bol taký súhrn dnešnej Európy, ale my sme schopní to zmeniť, musíme sa spolu usilovať, iba takto zachránime Európu. Utečenská kríza, migračná kríza, už toto môžeme vyriešiť iba vtedy, keď budeme konať spoločne. Teraz nastal moment, aby komisia a pán Juncker, ktorú ju vedie, ukážu svoju tvár a e, budú brať na zodpovednosť všetkých tých, ktorí toto všetko blokujú. Teda potrebujeme sociálny pilier, potrebujeme spravodlivejšiu politiku. Nemôžeme jednoducho mnohé veci blokovať. Chceme s vami spolupracovať, keď príjmete naše návrhy a keď budete dodržiavať svoje záväzky. Nemôžem predsa dovoliť, aby takto zanikol európsky sen. Môžeme Európu zmeniť, môžeme v to <clears throat> veriť kolegyne a kolegovia. Teraz keď aj máme množstvo kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Je to modrá karta a ešte to modrá karta. Nech sa páči. Teraz dávam slovo pánovi Kiotošovi na jednu minútu. A budem veľmi prísna, pokiaľ o dodržiavanie tohto času, teda tej jednej minúty. Máte jednu minútu. Nechcel som povedať pán 9. Na to, aby sme vyriešili problémy, nuž na to sa budeme musieť e, sa chopiť e, jednoznačných um, opatrení. Najprv sa musíme pozrieť, ako je to s našimi vzťahmi s Tureckom. Turecko je veľmi dôležitá krajina, musíme s ňou spolupracovať. A na druhej strane si nemôžeme myslieť, že Turecko uh, sa dostane do Európskej únie. Totiž e, sa musíme pozrieť aj na problematiku, problematiku dynamiky Brexitu, pretože niektorí si myslia, že taká krajina ako Turecko s toľkými antidemokratickými atribútmi sa nemôže dostať do Európskej únie. Na druhej strane musíme zvýšiť rozpočet my pozorujeme práve opačnú tendenciu. Ďalej potrebujeme digitalizáciu európskeho hospodárstva, potrebujeme výskum, modernizáciu, obnovu a program na zamestnávanie mladých ľudí. Ja si myslím, že tu by sa všetko mohlo podariť. Otázka je, či to, či to na, na, naozaj chceme. Pán López Aguilar. Mm. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážený pán predseda, vy ste povedali, že sa nám nedarí lepšie ako pred rokom, ako sme počuli, odkedy sa viedla táto diskusia s pánom Barozom o situácii v Európskej únii. Už nie je nič horšie ako Brexit už neexistuje žiadna solidarita, už tu máme pred sebou iba rozvod, máme tu iba slova, za ktorými neprichádzajú žiadne činy a činy treba realizovať, treba ukázať istú vášeň ďaleko väčšiu, ako sa to prejavuje tu v Európskom parlamente. Je to taký rachitický rast, Junckerov plán nefunguje, nezamestnanosť mladých ľudí, teda e, záruka pre zamestnanosť mladých ľudí sa nevyužíva. Pravidla solidarity sa nedodržiavajú. No a Obidve krajiny, Portugalsko a Španielsko, majú pozitívny postoj k Európskej únii, takže musíme zdieľať zodpovednosť, pokiaľ ide o utečenskú krízu. Budeme mať referendum v Maďarsku Európska únia nechce e, predsa strátiť poslednú šancu. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Prosím vás, dodržiavate tú jednu minútu, pani Ford. Ďakujem pekne. Pán Juncker, spomenul ste e, strašné vraždy, e, Šesť ľudí za túto vraždu zatkli, ale vy ste nespomínali, pán Junke, stovky, stovky miestných ľudí e, v Esexte, ktorí e, skutočne odsúdili e, tento zločin. Väčšina Britov bola predsa za také mierové rokovanie o budúcnosti Spojeného kráľovstva a Európy. Pokiaľ ide o jednotný trh bez e, plánu, tak bude to mať dopad na celú Európu. Negociátori budú potrebovať čas na to, aby toto všetko zvládli. Pani Georgieva, vy by ste bola ohromná na post v Organizácii spojených národov. Ďakujem pekne. Pán Maršuko, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto prezentovaná správa poukazuje iba na náznak seba kritiky, ale chýbajú opatrenia na riešenie krízy. Presnejšie povedané, nie kríz, ale krízy. E, ktoré postihli Európsku úniu naraz. Toto tvrdenie opieram roz, rozporuplné e, riešenia migračnej krízy. Jedna časť e, Spojeného kráľovstva nevidí svoju budúcnosť v budúcnosti no, nerovnováha severu a juhu, ale nemusí to mať taký katastrofálny dopad, ale treba pochopiť podstatu chýb, ktoré vyvolali tieto krízy a predpokladá to takisto úprimne pomen- pomenovať, že konkrétne osoby vyvolali tieto chyby. Musí byť jasné, kto e, túto chybu urobil. V danej situácii by pri e, všetkej úcte mal predseda komisie zvládnuť, či je schopný vyviesť tejto krízy Európsku úniu alebo radšej rezignovať. Pani Rejda? Vážený pán predseda, e, stav e, únie je zlý. Pred dvomi e, rokmi som za vás hlasovala, pretože ste povedali, že zreformujete napríklad e, práva duševného vlastníctva, využijete digitálny potenciál a že to všetko ľahšie budeme môcť pochopiť. A teraz sa prezentuje opak. Áno, hovoríte o rozdieloch týchto zákonov. Miesto toho, by ste nám povedali, e, že je dôležité, aby sa vydávateľia držali týchto prepojení. Zatiaľ je to tak, že to bude ďaleko ťažšie pre európske spoločnosti, aby dokázali dokázali držať krov v konkurencii so e, zvyškom sveta a nebude to dobré a zníži to diverzitu. A tento návrh už bol odmietnutý Európskym parlamentom nespočetne často. Ďakujem pekne. A teraz pán Epipideáš. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, no to, čo nám práve pán Juncker povedal, to je iba púhe opakovanie analý, analýz literárneho, filologického charakteru. Jeho ambície jednoducho nie sú dosažiteľné. Predsa ako môžeme riešiť problematiku Cypru, keď Turecko Cypr vôbec neuznáva? A Európska únia nič proti tomu nepodniká. Ako, môže, ako sa môže dostať Európska únia z krízy, keď je to úplne to isté ako v Spojených štátoch? Čiže ako možno zvyšovať životnú úroveň, keď v Grécku aj v iných krajinách tisícky, desaťtisícky moslimov prišli do krajiny a tvrdia, že v celej Európe eh, chcú dosiahnuť iný stav. Ako sa môže zvládnuť nezamestnanosť, keď pán Juncker povedal, že z tretich krajín musia prichádzať talentovaní mladí ľudia. Pán Juncker na to nemôže byť veľmi pyšné. Konkrétne napríklad, čo Frontex môže urobiť, je E, byť e, policajtom pre tých, ktorí prichádzajú do Grécka. Áno, potrebujeme zmeniť Európu, ale na základe záujmov krajín a nie na základe obsesie, ktorá tu funguje vo vzťahu k Európskej únii. Ďakujeme pekne, postupujeme v systém. Aha, skončili sme systém, keď aj. A za komisiu teraz dostane slovo pán predseda komisie Jean-Claude Juncker. Nech sa páči, pán predseda komisie. Pán predseda, dámy a páni, chcem sa veľmi srdečne poďakovať za túto rozpravu, za všetko pozitívne, čo ste povedali o komisii. Samozrejme to negatívne neignorujem, čo tu zaznelo, ale nemôžem zareagovať úplne na všetko z časových dôvodov. Veľké politické skupiny eh, mi poskytli širokú podporu a za to ďakujem. Pár slov k Turecku. Pretože toto v mojom prejave som nestihol rozpracovať. Stále vedieme s Tureckom intenzívne rokovania. A pokiaľ ide o otázku víz, ešte raz zdôrazňujem, že liberalizácia vízových vzťahov príde iba vtedy, ak Turecko splní všetky podmienky a predpoklady. Ja vyzývam samozrejme na to, aby sme boli trošku trpezlivejší v niektorých sektoroch, pretože v Turecku nie je jednoduché tieto otázky vyriešiť. Ja som ale presvedčený, že sa tak stane ale asi to nebude možné v určenom časovom rámci. Ak ale Turecko nezreformuje napríklad protiteroristický zákon, nebude možné um, pristúpiť k vízovej liberalizácii s touto krajinou do určitého dátumu. Som veľmi rád, že takmer všetci si tu želajú posilnenie sociálnych práv v EÚ. Viete, že prebieha konzultačný proces o základnom pilieri sociálnych práv zamestnancov. Konzultácia teda prebieha, počkame na výsledky a potom predložíme výstupy z tejto konzultácie. Takisto ďakujem za to, že pokiaľ ide o zdvojnásobnenie prostriedkov Európskeho investičného fondu, že toto bolo všeobecne podporené, pretože tu Rada aj parlament musia odviesť svoju prácu, aby sme mohli prijať takéto rozhodnutie. A to isté platí aj pre všetko, čo sa týka digitálnej agendy. Aj tu musíme spolupracovať Rada a parlament. Ďakujem ešte raz, pán predseda, za túto rozpravu. Teraz záverečné kolo tejto rozpravy. Začneme najskôr nezaradenými poslancami. Pán Cariano Poulos, nech sa páči, máte slovo. ανεργία... Pán Juncker, vy ste pripustili, že v Európskej únii sme teraz na tom horšie. Je tu nezamestnanosť, Polnohospodári už často nemôžu obrábať svoju pôdu, utečenci, všetko sa zhoršuje. Vy ste povedali, že únia nie je ohrozená, ale národy sú ohrozené. A teraz zastávate aj názor, že sa musí intervenovať na Blízkom východe a v Afrike. Ale my tu už máme obete, utečenci v Grécku, oni sa nemôžu teraz pohnúť inde. Takisto Navrhujete, aby veľké koncerny si zvýšili zisky a sociálni demokrati ako Holland a Renci aj, aj Cypras žiadajú teraz flexibilizáciu stabilizačného paktu. Nežiadajú zvýšenie miest a platov. Nie. Chcú viac ziskov. Chcú ešte viac utláčať národy. Európska únia sa nedá zreformovať. Kapitalizmus prináša stále len obete a keď je to tak zle, že sa to už nedá e, vylepšiť alebo zreformovať, tak sa to musí zvrhnúť. E, pán, e, pani predsedajúca, táto komisia nie je schopná plniť tie úlohy, ktoré sa pred ňou stávajú, nevie ochrániť občanov pred islamským terorizmom eh, a eh, ďalšie eh, problémy Turecko a Palestínu podobne. Takže mnoho Európanov je nezamestnaných a my teraz máme za to platiť účet. To jednoducho nie je dostatočné pre európskych občanov. Ja opakujem, pán Juncker musí odstúpiť a ak nie, tak by mal urobiť aspoň toto. Žiadna liberalizácia víz pre Turecko, Ukrajinu alebo iné štáty, žiadni migranti e, do Európskej únie poslať migrantov späť a obnoviť e, národné kompetencie na e, hraniciach. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Faráš, nech sa páči, máte slovo. Počas debaty o Brexite sa hovorilo, že nebude žiadna európska armáda a podobne. A vidíme, že nakoniec je to ináč. Pán Juncker hovoril o paralelných štruktúrach a pán Ferhštát povedal e, Amerika, choďte preč, my vás nepotrebujeme, vystačíme si sami. Takže budeme mať dve paralelné štruktúry, ktoré by nemali konkurovať jedna druhej a tá argumentácia za nezávislú vojenskú silu e, začala narastať v súvislosti s Libiou a podobne. Takže by sa Európska únia mala začať vojensky angažovať. E, e, hovorí sa o mierový, mierovom pôsobení a to bol vlastne cieľ tohto projektu, ale dnes to začína byť nebezpečné. Nemyslím si, že toto ľudia podporia. Teraz za frakciu zelených pani Harms. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem doplniť ešte niečo k téme Turecko. Takmer denne som v kontakte dnes e, s kolegami z Turecka a Ukrajiny a domnievam sa, že jedna vec ostáva veľmi dôležitou. Demokratický rozvoj a demokratizácia sa nedá dosiahnuť zvonka v takýchto štátoch. Ale Eh, voči demokratom na Ukrajine a v Turecku máme my jednu povinnosť. Musíme ich podporovať aj v Ukrajine, aj eh, v Turecku. Toto je naša povinnosť a musíme ju naplniť. Pán Faráš, vy hovoríte, že my sme nacionalisti. Ja vám musím povedať, že ja som bola veľmi zarmútená, keď som sa dozvedela, že Briti sa rozhodli opustiť EÚ. Vy ste práve ten, ktorý hovoril Britom, že obrovské výzvy, ktoré tu dnes máme, sa dajú vyriešiť e, návratom do minulosti. A ja vám poviem jednu vec. E, návrat do minulosti ešte nikdy nepomohol nič vyriešiť. Budúcnosť tohto kontinentu Eh, potrebuje ľudí, ktorí, ktorí sa odvážia pozrieť sa do budúcnosti. Pretože práve aj história tohto kontinentu sa opäť začala vtedy, keď sme sa zjednotili, keď sme spoločne boli odvážni. A ja som naozaj zarmútená, že ja ako Nemka musím toto povedať britskému mm. nacionalistovi. Ďakujem. Teraz dostane slovo za skupinu GUE pani Cimer. Mám dve pripomienky. Nemyslím si, že občania sa budú cítiť vo väčšom bezpečí, keď EÚ bude takým silným medveďom so spoločnou obranou, spoločným generálnym štábom. Myslím si, že občania sa skôr boja, že EÚ o to rýchlejšie sa bude pušťať do vojenských kolegov, konfliktov. A Druhá otázka. Vy ste hovorili o ochrane súkromia. Čo si myslíte o tom, že dohoda PNR medzi EÚ a Kanadou protirečí charte základných práv? Povedal to generálny um, prokurátor. Nemyslíte si, že musíme na novo vyrokovať túto dohodu s Kanadou? Ďakujem. A teraz pán Ferhovstad za skupinu ALDE. Uh, Rebeta Harms bola šokovaná slovami pána Faráža. Ja nie som šokovaný. Ehm, pán Faráž je ako alkoholik, e, ktorý si e, stiažuje na to, že niekto iný e, požíva alkohol v krčme. Toto je, myslím, pre vás dosť zrozumiteľný príklad, pán Faráž. Je to smiešné. Je to na jednej strane smiešné, na druhej strane ale nie pre nacionalistov a populistov e, tu nejde o Brexit, o záujem britských občanov, ani o, o britský priemysel. Ide im o zničenie Európy, Európskej únie. To, o to im skutočne ide a preto tu pán Faráž naďalej sedí v tomto parlamente. A je takisto úplne smiešne, že nás všetkých napadá za to, že chceme európsku ochranu, keď sám americký prezident povedal, že, si musíme, že musíme prevziať zodpovednosť za náš vlastný kontinent a že americká armáda to nemôže stále za nás riešiť. A kritizujete operácie v Líbii a podobne. Chápem, vy ste e, boli dobrým priateľom e, všetkých autokratov na svete, vrátane pana Putina a Kadáfiho. Ďakujem. Ja. Pán Verhofstadt, máte tu otázku od pána Kávera. E, súhlasíte? Pán Carver, nech sa páči. Chcem vám položiť otázku. Nech sa páči. Ďakujem, pán Verhofstadt. E, vy e, ste za užšiu vojenskú spoluprácu v Európskej únii, ale tu sú predsa aj neutrálne štáty, Írsko, Švédsko, Rakúsko. Čo to znamená pre neutralitu týchto krajín podľa vás? No, ja v tom nevidím žiadny rozpor medzi európskou ochranou a na tom vidím to skôr opačne ako rozvoj európskeho piliera NATO a to je absolútne potrebné a musí sa to urobiť čo najskôr, opäť získať kontrolu nad e, našim vlastným okolím. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Tí, ktorí vedú diskusie, e, vzadu um, v miestnosti, tak prosím, presunte sa von alebo zaujímite svoje miesta. E Teraz za skupinu EKR pán Kamal. Ďakujem. Po eh, Kieferhofstadtovi sa dobre hovorí. Uh, my eh, a, a takisto aj v kontexte toho, čo sa odohralo v európskych voľbách. Eh, ja by som nepovedal, že tento parlament eh, vedie k nacionalizmu, ale ak sa budete zameriavať na integráciu, hlbšiu integráciu EÚ a nevytvárať pracovné miesta a podobne, tak vlastne vženiete ľudí do náručia populistov. Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, ale e, stále sa budeme navzájom potrebovať v záujme e, prosperity. Takže aj Európska únia, aj Spojené kráľovstvo musí vytvárať pracovné miesta, a zabezpečiť bezpečnosť. A to sa týka všetkých krajín, ktoré sú tu dnes zastúpené. Ale bohužiaľ vo vyhlásení o stave únie sme počuli len stále tie isté staré mantry. Ďakujem. Für die za sociálno-demokratickú frakciu pán Pitela. Ďakujem. Keď počujem kolegu Faráža a kolegyňu Lepen, ktorí hovoria, teraz pomôžte nám realizovať Brexit, je to e, smutné. A pani Le Pen už hovorí o Frexite ale, a hovoria o diabloch a podobne, ale to ste práve vy, e, tí diabli, ktorí e, e, šírite nepravdy a dezorientujete európske národy. A toto všetko robí zle britskému národu a robí to zle európskym národom. Vedie to k chudobe, k nerovnosti, sociálnemu dumpingu. A toto my a chceme riešiť ako priority. A vďaka predsedovi Junckerovi sú to aj priority Európskej komisie. A e, únia kapitálových trhov, o tom sa hovorilo dnes e, do poludnia. Teraz ale Máme ešte e, na e, programe dokončiť bankovú úniu a musíme skutočne robiť únijnú e, politiku a politiku únie a to je to, čo nám ide. A to by mali, mal byť e, obsah našich snov. Mali by sme snívať o lepších e, zajtrajškoch. Mali by sme mať e, silu ešte viacej sa zjednotiť. Komisia aj parlamento, a, parlament ako to povedal Jacques Delors, ruku v ruke môžeme spoločne zvíťaziť a realizovať naše sny. you. Slovo má teraz za EPP pán Weber, vážený pán predseda, pani predsedovia. Dnes sa mi na tejto rozprave páčilo, že prebieha v takom vecnom, jasnom tóne. To od nás občania očakávajú. Konštatujeme, že pán Juncker so svojím programom eh, celú komis, celá komisia s podporou nášho Európskeho parlamentu bude môcť pustiť túto prácu. To je teda veľmi dôležitý bod, ktorý vyplynul z týchto troch hodín rozpravy. Druhá otázka. Pohnú sa z miesta členské krajiny rozpráva o migračnej otázke, otázke rozdielov severu a juhu Ďalej otázka vylúčenia jedného štátu. No mne sa zdá, že to je ako keby sme boli v materskej škôlke. Rada predsa musí nachádzať odpovede a vtedy presvedčíme našich občanov. A tretia vec, pokiaľ je otázka polemiky s populistami, extrémistami, či už zprava alebo zľava. Mm, hádam by som najprv povedal, že pri Brexite, nehnevajte sa na mňa, Zastávam sa tých, že to pôsobenie v celej Európe je také, že dnes podľa eh, anket v mnohých, mnohých štátoch Európskej únie je taká veľká podpora Európskej únie, konkrétne napríklad v Nemecku, to už nebolo od roku 1977. podľa teda výskumov verejnej mienky. Práve preto, že ľudia v Európe vidia, že e, nevidia problém tak, že Rím má problém, Berlín alebo podobne, ale vidia, že Londýn má veľký problém, teda ako vyriešiť situáciu. No a dokonca protagonisti Brexitu, tí, ktorí sa veľmi zastávali za vystúpenie, napríklad Farage e, odstúpil, Johnsona nepočul, E, uskutočnilo sa, že teda tých ušetrených 37 miliónov nie je pravdivý údaj. Takže aby sme sa mali pustiť e, objektívne e, k tejto rozprave o Brexite. My musíme si ako Európania podať Brexit je Brexit a pre Spojené kráľovstvo bude ťažká cesta, ale Farage bude musieť svojim deťom dať odpoveď aká to bude trpká odpoveď. Čiže v tejto debate by sme sa mali dodržiavať našich princípov, tak ako to povedal Jean-Claude Juncker. Diskusia o Brexite ukáže, že táto cesta je správna. Pán Weber. Pán Corbett, má, vám chce položiť otázku. Ja vás poprosím, aby ste tú otázku akceptovali. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Weber. Neviem, či ste nedávno navštívili Paríž. Ja som tam istý čas nebol, ale ja som bol šokovaný, koľko ľudí spí na bulvároch v Paríži. Nevidíte taký problém? Sú to mladí ľudia. Mladí ľudia v svojom kráľovstve podporili Brexit a stále viac ľudí vo Francúzsku a v iných krajinách. Súhlasíte so mnou, keď takto hovorím? Pán Weber, nech sa páči. Nož, Nie, myslím si, že populistom nestojí za to dávať rečnícky čas navyše. Mali by sme to možno pre budúcnosť zvážiť. Ale to, čo ste sa spýtali, ukazuje, táto otázka poukazuje na to, ako konajú populisti. Prekrúcajú pravdu, my máme predsa komplikované témy a preto sa musíme touto cestou, touto nastúpenou cestou uberať ďalej. Pán Weber. Nikto nemusí akceptovať takúto otázku. Vy ste mohli povedať, nie, nemám chuť odpovedať na tú otázku že otázka sa položí a odpoveď sa nemusí dať. Takže tým končíme rozpravu.